Dobré ráno všetkým prajem, prosím, usaďte sa. Začneme. Máme skutočne nabitý program a to hneď takto po letnej prestávke. Ja vám chcem povedať, že dúfam, že ste si všetci užili leto, že ste si užili túto letnú pauzu, že ste si dobili baterky. To get restarted. A že môžeme zase pokračovať, začať pracovať na našom nabitom programe, na dnešok aj na zajtrajšok. Si vypočujeme prezentácie finského predsedníctva, vypočujem si agentúry, ktoré spadajú do kompetencií výboru eh, LIBE a do našej oblasti pôsobnosti. Taktiež zajtra ráno o 9.00 sa bude hlasovať. Takže prosím, prineste si elektronické kartičky už na začiatku schôdze, ale dnes príde aj schôdza po, za zatvorenými dverami, hneď po našej schôdzi. Taktiež bude schôdza koordinátorov. Ale teraz už môžeme začať tým, že schválime ako obvykle náš dnešný program, ktorý máte v zložkách. A nastali tam drobné zmeny v porovnaní s pôvodným plánom. Tie tam tiež máte, takže mali by sme schváliť bod číslo 1. Bod 20 na tému dohoda medzi EÚ a Kanadou ohľadom e, údajoch o leteckých, údajov o leteckých pasažieroch. Tento bod bol posunutý. Namieta niekto? Pokiaľ nie, tak je to takto schválené. A ako obvykle sú tu aj oznamenia ohľadom lingvistického režimu. Každý jazyk je v dispozícii dnes, okrem lotištiny, galčtiny a malčtiny. Prepačte, obvykle to tak býva na našich schôdzach. A dokonca dnes ráno bude finčina, v dispozícii finské tlmočenie, ale len ráno a nie na zvyšku schôdze. Takže dobre. Môžeme schváliť aj odporúčania koordinátorov v zmysle článku, pardon, v zmysle pravidla 214. Máme tu dlhý zoznam e, menovaných spravodajcov, aby sme to už nenaťahovali. Máme tu prezentáciu, ktorá je prvým bodom programu. Je to prezentácia fínskeho predsedníctva, ktoré momentálne je predsedníckou krajinou na Rade EÚ. Máme tu dlhý zoznam menovaných spravodajcov. Tento zoznam bol na stretnutí koordinátorov schválený a tým pádom je e, teda už odsúhlasený, pokiaľ nikto nenamietá. Dobre, ďakujem vám. A predtým, než začneme, by som si dovolil vás upozorniť na to, že zomrel Gianni Butarelli, ktorý bol dozorným úradníkom pre ochranu údajov v Európskej únii a to až do posledného dňa svojho života. Skutočne nám veľmi ľúto, že sme na neho prišli. On tu bol niekoľkokrát v našom výbore Libe, bol tu na pódiu a hovoril o otázkach ochrany údajov. Táto téma nás veľmi zaujíma ako výbor Libe. A dozvedeli sme sa v priebehu letnej prestávky, že zosnul. Bolo zrejme, že je vážne chorý, takže navrhujem, aby sme vzdali 6 jeho pamiatke. Máme na dnešnom programe bod týkajúci sa dozorného úradníka pre ochranu údajov a bude tu pomocný dozorný úradník, aby sa vyjadril k tejto téme, ale myslím si, že by sme mali mu vzdať česť a Teraz máme minútu ticha. Ďakujem. Taktiež zašleme vyjadrenie úprimnej sústrasti v mene výboru LIBE, aj osobne v mene našich členov, jeho rodine a taktiež úradu, v ktorom pracoval. A teraz už začneme pracovať. Prvý bod, ktorým sa budeme zaoberať, prvých pár hodín. Máme tu prezentáciu fínskeho predsedníctva ohľadom jeho programu. A predniesie na túto prezentáciu pani Anna Maja Henriksson, ktorá je ministerkou spravodlivosti, a taktiež pani Maria Orezalo, ktorá je ministerkou vnútra. Pripomínam všetkým, že potom príde prvé kolo otázok ohľadom programu fínskeho predsedníctva na nadchádzajúci semester alebo prebiehajúci pol rok vlastne už. A toto prvé kolo otázok príde zo strany koordinátorov, každý dostane dve minúty ako obvykle. A potom sa budeme snažiť vyhradiť priestor otázkam ďalších poslancov, aby sa mohli vyjadriť. Maximálne každý dostane minútu a pol na otázku, tak aby sme stihli tento bod v rámci dvoch hodín, ktoré sú na to vyhradené je dôležité na schôdzach Libe si vždy sledovať načasovanie, pretože tu máme jeden bod za druhým, mnohé prezentácie, vrátanie prezentácií zo strany ľudí, ktorí sú zodpovední za prácu agentúr, ktoré spadajú do kompetencie výboru LIBE. Máme tu rôznych predsedov, výkonných riaditeľov, takže je treba sa vždy pozerať na hodinky aj dnes, aj zajtra. Na úvod by som chcel srdečne uvítať pani Henriksona Orizalo, ktoré nám prednesú svoju prezentáciu. Každá dostane 15 minút, takže pro hodiny na prezentácie a potom prídu otázky koordinátorov za jednotlivé politické skupiny. Takže prosím, vítam vás vo výbore LIBE my máme skutočne veľké očakávania od fínskeho predsedníctva. Nie je to poprvýkrát, čo predsedáte na Rade EÚ. Spomínam si, že prebehla vynikajúca neformálna rada ministrov v Helsinkách. Bolo to v júli, ešte pred letnou pauzou. Bolo to skvele zorganizované, pohostinnosť taktiež potešila. A teraz už si môžete vymeniť názory s členmi výboru LIBE. Môžete začať pani Henriksson ako prvá ministerka spravodlivosti. Ďakujem, vážený pán predseda López Aguilar, vážení členovia výboru LIBE, dámy a páni. Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť. Vidím, že ste tu aj vy, skoro do posledného. Je pre mňa veľkou cťou tu môcť byť a predstaviť vám naše priority ako fínsko predsedníctva v oblasti e, vnútra spravodlivosti. Výbor Libé hrá kľúčovú úlohu z pohľadu nášho predsedníckého programu. V maji európsky občania jasne podporili európsku spoluprácu Najvyššia volebná účasť v európskych parlamentných e, voľbách za 28 rokov toto skutočne udelilo silný mandát Európskeho parlamentu, aby mohol konať a rozhodovať v mene a v záujme európskych občanov. Táto zvyšená volebná účasť je veľmi dôležitá pre demokratickú legitimitu Európskej únie a chcela by som vám všetkým pogratulovať k takémuto úspechu, že ste mobilizovali voličov vo vašich členských krajinách. Sloganom nášho predsedníctva je udržateľná Európa, udržateľná budúcnosť. A ja verím, že Európska únia dokáže a musí plniť, čo je treba, ale môžeme to robiť len pokiaľ budeme spoločenstvom hodnúť. Prvou prioritou fínskeho predsedníctva je to, že sme odhodlaní robiť všetko, čo bude v našich sílách, aby sme posilnili spoločné európske hodnoty. Právny štát je lepidlom ktorý drží našu úniu pohromade a má dopad na všetky aspekty európskej práce, či už v oblasti základných e, práv alebo fungujúceho vnútorného trhu. Porušenie princípov právneho štátu podkopáva dôveru občanov a podnikov v ich práva a taktiež ich dôveru v celý európsky systém. Toto sú dôvody, prečo Fínsko chce posilniť e, sadu nástrojov Európskej únie v súvislosti s právnym štátom. Fínsko víta nedávne komunike komun- komisie ohľadom posilnenia princípov právneho štátu a vytvorenia nového výročného mechanizmu podávania správ. My sme odhodlaní rozpracovať ciele, ktoré boli obsiahnuté v tomto komunike Európsky parlament a predovšetkým výbor LIBE prispeli významným spôsobom k plneniu európskych záväzkov a implementácii právneho štátu. Organizovali ste mnohé vypočutia, odsúhlasili ste uznesenia a tieto nás posúvali k lepšej implementácii efektívnejších pravidel právneho štátu. No a v tejto súvislosti som sa rozhodla, že princíp právneho štátu bude bodom programu na neformálnej schôdzi ministrov spravodlivosti v júli. Účinnosť, nezávislosť a kvalita národných justičných systémov, toto sú kľúčové aspekty právneho štátu. Implementácia týchto princípov taktiež bude mať dopad na spoluprácu v oblasti spravodlivosti v EÚ, ktorá vychádza zo vzájomného uznávania a vzájomnej dôvery. Fínsko je presvedčené, že európske financovanie taktiež hrá dôležitú úlohu e, v rámci právneho štátu a príslušných nástrojov. Fínske predsedníctvo bude ďalej pracovať na rokovaniach ohľadom vytvorenia silnejšieho prepojenia medzi európskym financovaním a taktiež rešpektovaním právneho štátu. Taktiež nový fond pre práva a hodnoty je dôležitým finančným nástrojom, ktorý podporuje organizácie občanskej spoločnosti a taktiež podporuje európsku kultúru právneho štátu. Vážení členovia výboru, článok 7 je súčasťou e, naš, našej sady nástrojov, ktoré vychádzajú zo zmluvy a bol spustený, pretože to bolo potrebné. Fínsko bude ďalej pokračovať v nedoriešených postupoch. Rada pre všeobecné záležitosti, ktorej predseda kolega minister Tukurajnen už obdržala informácie o aktuálneho stavu v súvislosti s Polskom a prvé vypočutie s Maďarskom príde v septembri. Základné práva, demokracia a právny štát idú ruka v ruke. V decembri to bude 10 rokov od tej doby, čo Európska charta základných práv sa stala právne záväznou. Táto charta je dôležitým vyjadrením našich spoločných hodnôt, musí byť účinne implementovaná, tak aby európsky občania mohli plne uplatňovať svoje práva. Taktiež je treba naďalej pracovať na prístupe EÚ k dohovoru o ľudských právach. Taktiež treba zintenzívniť úsilie, tak aby sme zaručili rovnaké príležitosti, aby sme bojovali lepšie proti diskriminácii. A ja vítam záväzok budúcej pre, predsedničky komisie, aby že sa bude bojo, pracovať na novej legislatíve v oblasti boja proti diskriminácie. Taktiež budeme sa snažiť e, vydláždiť cestu ku konkrétnym výsledkom tejto oblasti. Právny štát je podkopávaný aj korupciou. Korupcia naďalej je veľkou prekážkou v rozvoji EÚ a má dopad na všetky členské štáty. Korupcia predstavuje hrozbu našej bezpečnosti a taktiež e, spomaluje hospodársky rast. A z týchto dôvodov chcem, aby rada vážne diskutovala ohľadom toho, ako zintenzívniť európsku spoluprácu v rámci boja proti korupcie. Dámy a páni, naše spoločné hodnoty sú potrebné aj v súvislosti s našim úsilím v oblasti bezpečnosti. Komplexný prístup, aby sa zaručila bezpečnosť, toto je ďalšia priorita fínskeho predsedníctva, o ktorej by som chcela dnes hovoriť. Vnútorná bezpečnosť je výsledkom mnohých krokov zo strany viacerých aktérov a tento reťazec krokov musí fungovať v opačnom prípade naše úsilie v rámci boja proti cezhraničnému zločinu, ako napríklad proti e, pašovaniu ľudských bytostí, nebude účinné a úspešné. A my musíme uspieť, musíme zastaviť pašovanie ľudských bytostí, obchodovanie s ľudskými bytostiami. A dobre fungujúca e, trestnoprávna spolupráca medzi členskými štátmi je potrebná, pretože bezpečnosť vyžaduje účinné trestnoprávne postupy. A na európskej úrovni Eurojust a aj budúci úrad e, verejného prokurátora sú dôležitými aspektami tejto parlamentom, aby došlo k menovaniu hlavného prokurátora už teraz na jeseň na základe spoločného konsenzu. Je treba to rýchlo dosiahnuť a vybaviť. Čo sa týka prevencie zločinnosti, tak toto je jedna z našich hlavných úloh, ale pokiaľ už nejaký zločin sa stane, je treba sa zamerať na obete. V priebehu fínskeho predsedníctva by som rada so svojimi kolegami v rámci inštitúcie diskutovala, čo môžeme robiť, aby sme posilnili pozíciu obetí. Fínske predsedníctvo taktiež bude naďalej pracovať na príprave pristúpenia EÚ k istambulskému dohovoru a chceme vyzvať členské štáty, ktoré ešte neratifikovali tento dohovor, aby to urobili bezodkladne. Čo sa týka nedoriešenej legislatívy, tak rada už schválila stanovisko ohľadom návrhov komisie v súvislosti s elektronickými dôkazmi v trestnoprávnych veciach a teraz očakávame stanovisko Európskeho parlamentu. Je jasné, že digitálna revolúcia taktiež mení spôsob, akým sa páchajú trestné činy a akým sa taktiež vyšetrujú a my musíme zlepšiť prístup k elektronickým dôkazom. Zároveň je však dôležité zaručiť vysokú úroveň ochrany údajov a taktiež dodržiavanie základných a ľudských práv. Na záver by som sa chcela ešte vrátiť k otázke európskej demokracie. Európsky parlament bol priekopníkom v rámci úsilia v oblasti podpory princípov transparentnosti a dobrého riadenia v rámci rozhodovania na európskej úrovni. Transparentnejšie rozhodovanie môže EÚ priblížiť jej občanom. Fínske predsedníctvo bude podporovať transparentnosť v súvislosti s legislatívnymi aktami, ktoré sú na rade a budeme otvorený strategickým diskusiám na rade. Taktiež budem publikovať informácie o hľadom všetkých stretnutí fínskych ministrov a stále zastupkyne Fínska pri EÚ a jej eh, námestníka. Ďakujem za túto príležitosť sa k vám vyjadriť. Teším sa na úzkú spoluprácu v priebehu fínskeho predsedníctva aj po ňom. A už sa teším na vaše otázky. Ďakujem. My ďakujeme vám. Ďakujem, pani Henriksson, že ste sa vyjadrili k otázkam, ktoré nás tak zaujímajú. Teraz pani ministerka vnútra, pani Hojsalo, na ďalších 15 minút. Ďakujem. Vážny pán predseda, bolo potešením sa s vami zoznámiť už pred pár mesiacmi v Helsinkách a Vážení poslanci Európskeho parlamentu, všetkým vám ďakujem za to, že ste dnes prišli. Je pre mňa cťou tu dnes byť a informovať vás o prioritách finského predsedníctva. Výzvy a javy súvisiace s internou bezpečnosťou sú rôzne a cezhraničného charakteru. Budeme sa musieť zaoberať klimatickou krízou, vojenskými hrozbami, e, prírodnými katastrofami, nedostatkom e, energetických a vodných zdrojov. Ďalej sú tu výzvy ako rast populácie, e, mobilita populácie, infekčné choroby, terorizmus, organizovaný zločin a hybridné hrozby. Aby sme zareagovali v budúcnosti na nové hrozby, je treba anticipovať zmeny, ku ktorým povedie toto meniace sa prostredie. Komplexný multidisciplinárny prístup k vnútornej bezpečnosti je konštruktívnym spôsobom, ako riešiť stále rôznorodejšie a komplexnejšie hrozby. Sociálny rozmer e, bezpečnosti, vrátanie čo najlepšie, e, najlepšie integrácie všetkých členov spoločnosti, boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii. Toto hrá dôležitú úlohu pri predchádzaní mnohých problémov, ktoré súvisia s bezpečnosťou, dodržiavanie ľudských práv a princípov právneho štátu. Toto je zásadné preto, aby sme mohli splniť tieto bezpečnostné kritéria. Fínske Belgické predsedníctvo podporuje diskusiu ohľadom e, budúceho smerovania bezpečnostnej politiky EÚ a kľúčovým prvkom tejto diskusie je zlepšenie operatívnej spolupráce medzi e, orgánmi presadzovania práva. Agentúry aktívne v oblasti vnútra spravodlivosti EÚ tu taktiež aj dôležitú úlohu. Eh, ich eh, spolupráca bude eh, čoraz viac závisieť od efektívnych technologických riešení a informačných systémov a ich interoperability v tomto kontexte. Je dôležité, aby existujúca legislatíva bola správne implementovaná. Fínske predsedníctvo zdôrazňuje, že v súdnej spolupráci je dôležitá, dôležité každé ohnívko reťazca v oblasti trestného práva Budeme ehm, preto eh, ďalej eh, sledovať eh, opatrenia v tejto oblasti, aby sme ďalej posilnili justičnú spoluprácu. Treba sa venovať takisto aj hybridným hrozbám na úrovni členských štátov aj EÚ, práca interných aktérov v oblasti bezpečnosti, Eh, musí viesť tomu, aby sme zvýšili našu odolnosť eh, v tejto oblasti. Potrebujeme konať štrukturovaným a koordinovaným spôsobom. Spoločné kroky EÚ sú tiež eh, potrebné za účelom posilnenia kybernetickej bezpečnosti kritickej infraštruktúry. Aj keď v posledných rokoch bolo menej teroristických útokov, predsa len tu hrozba terorizmu ostáva silná, fínske predsedníctvo E, bude diskutovať o opatreniach, ktoré navrhujú členské štáty pre boj proti násilnému extrémizmu a e, terorizmu nezávisle od ideológií, ktoré k ním vedú. Máme tu fenomén e, zahraničných bojovníkov a džihadistickej násilnej ideológie, ktoré sú najznamejšie, ale nie sú jediné. E, teroristické hrozby, ktoré predstavuje násilná extrémna pravica, e, e, tiež treba pozorovať. Treba vlastne sa sústrediť aj na prevenciu násilnej radikalizácie. Takéto opatrenia musia vychádzať z veľmi dobrého zachytenia reality, hodnotenia hrozieb a zodpovedných údajov, spolahlivých údajov Treba sa sústrediť na prevenciu násilného extrémizmu, takisto sa budeme snažiť posilňovať schopnosť Európskej únie pripraviť sa na nové hrozby. Okrem toho si myslím, že je dôležité, aby e, e, siete neboli, možno, e, neboli využívateľné teroristami a na iné ilegálne účely online obsah teroristického charakteru doteraz zohrával svoju úlohu takmer pri každom teroristickom útoku v Európe. Preto budeme sa snažiť, aby sme sa efektívne zaobrali návrhom Európskej komisie k teroristickému obsahu online. Je dôležité, aby si všetci aktéri uvedomovali ich povinnosti a zodpovednosti a takisto boli aj schopní konať v naliehavých situáciách. Musíme naďalej eh, aj spolupracovať s poskytovateľmi internetových služieb. Teroristi a zločinci nielen cestujú lietadlom, ale používajú aj iné dopravné prostriedky preto, aby sme mohli zabrániť teroristickým činom a ich vyšetrovať, potrebujeme sa venovať aj možnosti zbierať eh, PNR údaje aj v prípade eh, cestovania inými dopravnými prostriedkami než lietadlami. Ehm, zaoberáme sa, e, budeme sa zaoberať možnosťou zbierania PNR údajov v prípade cezhraničnej námornej či e, železničnej dopravy. Musíme byť schopní identifikovať nové vznikajúce hrozby, vrátanie príležitosti a víziev, e, ktoré poskytujú nové technológie. Mali by sme byť tiež proaktívni e, v pripravovaní sa na ne. Je dôležité rozvíjať kybernetickú bezpečnosť. Je to dôležité aj pre posilňujúcu sa úlohu EÚ ako dôležitého bezpečnostného aktéra. Eh, boj v tejto oblasti si vyžaduje zdroje, schopnosti a rýchle eh, možnosti eh, konať. V boji proti kybernetickému zločinu je dôležité zabezpečiť, aby elektronické dôkazy boli čo najrychlejšie poskytované policii, aby bolo možné ich uskladňovať. Výmena informácií sa zrýchluje, zároveň však treba zabezpečiť suverenitu štátov a e, zabezpečiť aj ochranu základných e, práv a ochranu údajov. E, umelá inteligencia a automatizácia sú v srdci ďalšieho vývoja vnútorného trhu EÚ. Zmenia spôsob, ako fungujú naše verejné orgány, vnútorná bezpečnosť musí sledovať tento vývoj a zlepšovať aj svoje nástroje v tejto oblasti. Potrebujeme sa venovať eh, preskúmovaniu legislatívy a eh, eh, zdrojom tak, aby sme zabezpečovali vnútornú bezpečnosť a zároveň rešpektovali základné a ľudské práva. Otázky prepojené s ochranou informácií a ochranou súkromia sa musia posudzovať pri každom technologickom vývoji hodnotenie rizika e, v súvislosti s 5G technológiou na úrovni EÚ bude zohrávať kľúčovú úlohu a podporí rada volanie Rady Európy po eh, okamžitom nezávislom eh, vyšetrovaní na Malte po zavraždení Dafne pred dvoma rokmi. Pokiaľ ide o migráciu, potrebujeme stále eh, systém, ktorý by zabezpečil istotu v oblasti systému hľadania a záchrany. Videli sme v lete, že Malta, e, Taliansko, Grécko, e, Španielsko e, sú pod zaťažou, nemôžeme ich nechať samé. Takisto sme hovorili aj o vytvorení dočasných relokačných mechanizmov, takže na čo sa bude sústreďovať predsedníctvo. Budete sa viac sústrediť na permanentný relokačný mechanizmus až eh, teda po revidovaní spoločného azylového systému. Spomenuli ste o balíčkovom prístupe, ktorý sa javí teraz nedosiahnutelný. Ehm súhlasím, je ťažké, aby tu bol, eh, eh, aby tu vlastne sme sa dopracovali k nejakému úspechu, keď ešte čakáme na eh, rozhodnutie v dvoch dôležitých zložkách týkajúcich sa európskeho azylového systému. Takže budete tlačiť na členské štáty, aby sa veci pohli ďalej, aby sme sa nenachádzali v takej situácii, ako sme zaznamenali pred pár mesiacmi. Ďakujem, pani Sipel. Ďakujem pekne za obe prezentácie. Som veľmi rada, že ste spomenuli v oblasti bezpečnosti že v prvom rade nedáva zmysel e, príjmať nové zákony, pokiaľ sa tieto neimplementujú v praxi. Niekedy e, vidíme, že tu jednoducho chyba politická e, vôľa implementovať, alebo možno súdnictvo nie je dobre pripravené na implementáciu všetkých týchto opatrení. Takže Rozprávate sa o tomto narade, snažíte sa zlepšiť túto situáciu. Tiež ste spomenuli sociálne všeobecné aspekty týkajúce sa bezpečnosti a chcem sa vás spýtať, keď hovoríte o integrácii, súhlasíte s tým, že toto nepredstavuje len výzvu pre ľudí z tretich krajín, ale aj vo vnútri našich e, spoločností máme problémy s integráciou e, určitých častí e, nášho obyvateľstva Hovoríte aj o tomto nárade? Pokiaľ ide o zásadu právneho štátu, som rada, že ste zdôraznili, že právny e, štát, demokracia, základné práva a e, som rada, že ste spomenuli aj chartu základných práv, e, e, treba vnímať e, spoločne ako jeden celok. Som rada, že ste spomenuli článok 7, takže môžete e, nám e, povedať, čo je nového, pokiaľ ide o článok 7 Maďarsko a Polsko. E, Diskusuje, diskutuje sa tiež o tom, ako situáciu e, vnímate vy, ak v, niekto, v niektorých členských štátoch zaznamenávame situáciu, že sa nerešpektujú práva a, a hodnoty Európskej únie. Čo si myslíte o myšle, myšlienke tieto krajiny odstrihnúť od financovania zo strany EÚ? Pani Ojsalo tiež hovorila e, možno o rozšírení PNR na iné druhy dopravy. Pred letom sme počuli, že mnohé zase boli nesprávne, takže keď sa hovorí o rozšírení systému PNR, máte nejaké dôkazy o účinnosti tohto nástroja, boj proti kriminalite, hlavne proti terorizmu a v boji proti extremistickému pravicovému terorizmu. No a aké sú fakta, z ktorých vychádzate, keď hovoríte o rozšírení systému PNR. No a posledná otázka, vy ste hovorili o 5G a prístupu, prístupe orgánov činných v trestnom konaní. A môžete vysvetliť, čo tým myslíte, a, že orgány činné v trestnom konaní mali pracovať s 5G, o čom presne teda hovoríme. Ja vidím v týchto dňoch tiež, že Polsko sa dohodlo z USA, o práci na 5G, bude to mať nejaké dopady na našu prácu a čo presne rozhodli. Ďakujeme pekne pani Sipel eh, pre Renew, dostal slovo pani Intveld. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem obom ministerkám. My veľmi vítame fínske predsedníctvo a vaše ambície a váš pohľad. Vy ste hovorili o mnohých témach, ale dve e, sú veľmi dôležité pre skupinu Renew. E, poprvé je to právny štát. Ja som veľmi rada, že e, fínske predsedníctvo zdôrazňuje túto tému. Myslím, že všeobecne je uznané, že máme isté problémy s právnym štátom. A treba zdôrazniť, že aj keď národné systémy sú rôzne a tradície sú iné, tak o hodnotách sa nedá vyjednávať a nie sú národnými špecifikami my máme štandardy pre právny štát, základné práva vidíme, že sa neuplatňujú rovnako v celej EÚ. To treba uznať. A samozrejme teraz sa ideme dve, proti dvom krajinám sa vedie postup článku, podľa článku 7 Maďarska a Polska, ale sú tu obavy ešte no, iné krajiny, ako sa už povedala. No a preto veľmi vítame návrh Európskej komisie pre nový mechanizmus Dávania správ, zajtra o tom budeme hovoriť s pánom Timmermansom. Skupina Renew by však veľmi rada videla posilnený eh, návrh, ktorý je Európsky parlament eh, s širším rozsahom pôsobnosti a preto my podporujeme, aby Európsky parlament eh, prijal správu z vlastnej iniciatívy, reakcii na návrh komisie. No a ja by som rada, radu požiadala a spýtala sa, či budete ochotní hovoriť o spoločnom mechanizme pre celú Európsku úniu, namiesto toho by každá inštitúcia mala vlastný mechanizmus, ale aby sa pracovalo v jednom mechanizme na základe rovnakých štandardov. A ďalej by ma zaujímalo, či je pravda, že fínske predsedníctvo e, na program rady e, dá článok 7 proti Maďarsku a s formálnou pozvankou pre Európsky parlament, ako už mesiace čakáme, no a ďalej, čo sa týka azylu a migrácie, e, môžeme o tom hovoriť do nekonečná, avšak treba, aby rada konečne, konečne prijela nejaké rozhodnutia baličku, ktorý už dlhé roky je na stole a ak rada e, nie je ochotná vykonávať svoju povinnosť, pretože to je jej povinnosť voči občanom, tak možno parlament sa mal zamyslieť nad opatreniami, ako prinútiť radu. E, možno by sme sa mali mali rozhodnúť o zmrazení rozpočtu, pokiaľ rada eh, príjme rozhodnutia. Ďakujem pekne a za zelených eh, dostal slovo pani Štrika. Ďakujem pekne. Eh, pán predseda, ďakujem aj obom ministerkám za ich jasné prezentácie. Rada by som vás zaželala tiež veľa šťastia a poďakovala vám za program. Je krásne, že oslavujeme 20-ročné výročie záverov z Tampere práve počas fínskeho predsedníctva je dobré zamyslieť sa nad eh, cieľmi eh, tejto konferencie a rozhodnutiami, ktoré príjmame teraz o 20 rokov neskôr. Pani Ojsana už správne povedala, že zdá sa, že je ťažké nájsť dohodu o internet dimenzii eh, migrácie, ale členské štáty zdá sa sú s tretimi krajinami, aby bránili migrácie, aby a spolupracovali o otázkach readmisie. Súčasná praxa, otázka externej migrácie aj politiky a spojená s právnym štátom a základnými právami v EÚ. A to by malo byť hlavný princíp vo všetkých politických oblastiach. Keď sa pozrieme na Líbiu, to je hrozný, hrozný príklad toho, ako sa zaobchádza s migrantami, ale stále EÚ platí pobrežnú stráž v Líbii, aby migrantov a, tam odchytávali. No a vidíme aj v iných tranzitných krajinách, kde sa zaseknú migranti a nemajú prístup k azylovému, k azylovému konaniu. Ja viem, že to zaujíma aj fínske predsedníctvo. A mňa by zaujímalo, možno ministerky by nám mohli povedať niečo o tom, aké opatrenia a plánujete, aby sa zaistilo, že tieto pôjdu, budú spojené s ľudskými právami. Pozitívne naklonený vyhodnotenie dopadov ľudské práva Preto spoluprácu tak aby sme vedeli, aké to bude mať dopady pre pozíciu migrantov a utečencov a tiež nezávislý mechanizmus monitoringu. A rovnako nemali by sme byť opatrní, keď hovoríme o negatívnych eh, stimuloch pre tretie krajiny, eh, sankciách, keď nebudú spolupracovať, pretože to sa môže dotknúť všetkých ostatných eh, politických, politických cieľov, ktoré máme v spolupráci s tretimi krajinami. No a posledná otázka je, my sme veľmi spokojní s návrhmi pre viac právnych kanálov a zaujímalo by nás, či pracovná migrácia je vec, ktorú by ste sa venovali počas vašho predsedníctva. No, prosím, dodržiavajte časa, pretože ten zoznam rečníkov, ktorí vystúpia po prvých odpovediach je veľmi dlhý, takže prosím, dodržiavajte rečnícky čas. No a slovo teraz dostáva koordinátor ID, pán Tardino, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Vážené pani ministerky, ja tu nahrádzam pani Lauro Ahtosári z Fínska. Ona vás pozdravuje a dúfam, že, bude, dúfa, že budete robiť dobrú politiku pre eh, Fínsko. A mám pár otázok o rôznych politikách, o tom, čo ste povedali o svojich eh, prejavoch. Poprvé, právny štát, samozrejme, keď sú tu pravidla, všetci ich musia dodržiavať všetky členské štáty, ale súčasne vidíme nejaký dvor, dvojitý meter v prípade európskych politík, keď sa pozrieme na dodržiavanie jeho nariadenia. Všetci ministri EU sa dohodli, že musíme dodržiavať Dublinské nariadenie, takže všetci zodpovedajú za svoje vonkajšie hranice, všetci zodpovedajú e, za no, migráciu, ale aj tak vidíme organizácie politikov, alebo dokonca Európska komisia, aj komisár pán Avramopoulos, e, ktorí podporujú vo svojich prejavoch porušovanie dublinského nariadenia. Takže vidíte tu ten problém. EU v jednej časti hovoríme, že máme problémy s právnym štátom a súčasne mnohí v EÚ hovoria, nie je to, že úplne v poriadku porušovate zákon ako dublinské nariadenie. No a druhá vec, e, sa hovorilo o novej dohode o migrácii v Eu. E, väčšina e, predsedníckých krajín v posledných rokoch e, slúbila, že nájde riešenie pre všetky členské štáty. Zatiaľ neurobili nič. Vidíte nejaké riziko, že ak bude príliš vysoký tlak na toto riešenie, ktoré navrhuje Európska komisia, ako to, že budeme mať nejakú spoločnú migračnú politiku a žiadny členský štát nebude ďalej zodpovedať za vonkajšie hranice, že to bude veľká rizik, veľké riziko pre stabilitu v EÚ, že je to príliš veľké riziko niektoré členské štáty po Brexite. No, takže že si myslíte tiež o Maďarsku, keď hovoríme o článku 7, no a súčasne Maďarsko investovalo viac ako miliardu eur do ochrany vonkajších hraníc. Myslíte, že to bol do, bola dobrá myšlienka? A postaviť to do toho investovate a podporujete rovnakú politiku tiež pre Maďarsko, Grécko a iné krajiny. Ďakujem pekne a želám vám veľa šťastia. Áno, to bol pán Madison a nie pani Tardino e, v mene skupiny ide A teraz sa dostáva slovo EKR, pán Prokačiny. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem finským ministerkám za dnešnú prezentáciu. Stručná všeobecná úvaha. Všimol som si, že téma riadenia migračného fenoménu je mimo tých štyroch základných e, pilierov, ktoré sú prioritné pre fínske predsedníctvo. E, toto ma naplňa obavami, pretože riadenie migračného toku je mimo Európskeho parlamentu určite tou e, témou, ktorá najviac rezonuje e, v e, európskej populácii. Chcem sa spýtať na mechanizmus, dočas, dočasný mechanizmus prerozdeľovania, ktorý ste spomenuli vo svojej programovej línii bolo by dobré, aby e, sme tu jasne, e, jasnejšie rozlišovali. Vždy má ísť o niečo dočasné v prípade e, relokácie. Nemalo by to byť ešte dočasnejšie než dočasné, aby to bola vlastne len slovná hračka, aby sme sa snažili v Európe elokovať ľudí, ktorí nemajú právo byť v Európe. Takže tým základným, tou základnou otázkou je tu, kto má nárok na medzinárodnú ochranu. Ja si myslím, že selekcia, kto má toto právo, e, sa musí robiť e, už na začiatku, nie až na konci e, týchto tokov, pretože toto vedie práve k tým nerovnováhám, ktoré sme zažili v posledných rokoch. No a potom ešte jedna úvaha týkajúca sa právneho štátu. Všetci e, sa zhodneme, e, zasada právneho štátu treba bojovať proti korupcii, e, ohrozovanie slobody tlače. V tomto sa všetci zhodneme, ale problém je, pokiaľ z tohto nástroja sa stane niečo, čo je instrumentalizované politicky, nejaká palica, ktorú e, držíme nad e, hlavami tých, ktorí e, majú odlišný pohľad na vec než ostatní. Tuto vnímam veľké riziko ohrozenia demokracie. Ďakujem teraz pani Cornelia Ernsta Gue. Áno, ďakujem veľmi pekne. Aj naša politická skupina žela fínskemu predsedníctvu veľa úspechov. A ja mám dva tematické okruhy. Poprvé, to je otázka právneho štátu. Ono tu sa vždy veľmi pekne hovorí o hodnotách EÚ a my sme na to hrdí, ale súčasne ich aj nedodržiavame, tak ako v Polsku, v Rumunsku sa to ukazuje, v Maďarsku sú problémy, no a myslím, že môžeme sa pozrieť do každej krajiny a nájdeme tam veľa problémov porušovania porušovanie zásad právneho štátu e, narastá. No a preto sa pýtam, tie nástroje, nástroje na dodržiavanie a hodnotenie e, zásad právneho štátu, aké nástroje chcete ďalej rozvíjať, čo by sa malo štá, stať konkrétne e, s tými veľkými hriešnikmi, porušiteľmi ľudských, alebo teda práv, zásad právneho štátu v EU, Povedzte mi prosím nejaké konkrétne opatrenia, ktoré navrhujete. Ďalšia téma, to je migrácia samozrejme. A to sa pýtam pani Oisala teraz. Vy ste hovorili veľa o vnútornej bezpečnosti. Ja som si myslel, že v Európe žije v nejakom bunkri, ale tak to vôbec nie. A možno výnikom mojej kancelárie, <laughs> ale ja som bol rada, že ste povedali niečo o tejto téme a mňa by ale zaujímalo situácia v Stredozemnom mori je katastrofálna ako vieme, mnohí ľudia prišli o životy. No, potom 15 krajín sa e, vyjadrilo, že budú ochotné príjmať krajiny. A utečencov moja otázka je jasná. Urobíte nejakú koalíciu ochotných e, príjmať ľudí a utečencov zo Stredozemného mora. Podporíte takúto koalíciu, e, vznikne nejaká nová misia EÚ na záchranu ľudí v Stredozemnom mori. Jednoduchá otázka, áno alebo nie. A potom spoločný azylový systém. parlamenta k tomu predložil návrh. My sme ku všetkému predložili návrh. My sme hotoví a už dva roky čakáme, že sa bude s nami rokovať eh, byť nejaké kroky či parlamentu, aby spoločný azylový systém a návrhy eh, parlamentu mm, sa prerokúvali. Ďakujem pekne, takže toľko eh, kolo koordinátorov, ako som No a teraz eh, každý ministerka dostane 6 minút na odpoveď, eh, tak by sme ušetrili eh, trochu času a mohli dať slovo poslancom, ktorí chcú vystúpiť. Takže najskôr pani ministerka Hendrikse, nech sa páči. Hendrikson, ďakujem pekne a ja budem pokračovať po švédsky. Takže tí z vás, ktorí nerozumejú po švédsky, navrhujem, aby ste si dali sluchadlá, koľko mám času, povedzme 6 eh, minút. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne eh, za tie dobré otázky, ktoré ste položili. Často sa to týkalo právneho štátu. To ma samozrejme teší. To je vec eh, veľmi dôležitá. My musíme spolupracovať na to, aby sme EÚ spoločne posilnili pre našich občanov. A to je tiež a v tom prípade je dôležité tiež posilňovať eh, právny štát. Niektorí z vás si želali konkrétnejšie odpovede. Dôležité je posilňovať naše spoločné hodnoty. Právny štát a dodržanie zásad právneho štátu je prioritou, čo sa týka budúcnosti a priorit EÚ. A to je samozrejme dôležité, aby sme všetci bojovali za spoločné hodnoty, ktoré posilňujú EÚ a ktoré sú funkčné momentálne predsedníckou krajinou a preto Fínsko by chcelo byť proaktívne a hľadať riešenia. My pracujeme na tom, aby nástroje pre právny štát v Európe boli posilňované a ďalej budované. My chceme lepšie a účinnejšie možnosti pre ochranu právneho štátu v členských štátoch. No a preto chce Fínsko rozvoj dialógu podľa pravidel istých, aby ďalej dohodli na teda do, A Fínsko chce debatovať a diskutovať tiež o tom, ako bol v posledných rokoch dodržiavaný, ako boli dodržiavané zásady právneho štátu. Správa, ktorú navrhuje komisia, je vhodný prostriedok na to, aby sa tento dialog viedol na rade. No a Čo sa týka financovania EÚ, to je samozrejme veľmi dôležitý nástroj, ktorý máme na posilnenie a zaistenie právneho štátu. A to vnímame tiež ako súčasť VFR. Je teda dôležité, aby rokovania na rade pokračovali ďalej. Hm, Máme návrh nariadenia komisie. Musíme posilniť prepojenia, čo sa týka udržania financovania EÚ a dodržania zásad právneho štátu. No viete, nejde tu o sankčný mechanizmus, ale ale väčšej miere ide o to, zaistite, aby rozpočtové prostriedky z rozpočtovej únie boli zneužívané a to platí rovnako pre všetky štáty. Takže to bolo pár príkladov v súvislosti s tým, čo pripravujeme. A ďalej by som chcel ešte zdôrazniť, že už máme veľa opatrení, ktoré sa dajú uplatňovať na to, aby sme posilnili právny štát a ja očakávam, že tieto opatrenia všetci poznáte. A teraz by som rada prešla Polsku a Maďarsku. Článok 7. Náš cieľ musí byť nasledovná vec. EU by v budúcnosti sa nemalo vôbec snažiť o takéto opatrenia. Mali by sme dokázať postupovať preventívne. No teraz je tu to konanie, ktoré beží proti Polsku a Maďarsku a na rade sa to bude ďalej rozvíjať. A ďalej, tá ďalšia otázka. Samozrejme, tam chápem vašu víziu. Európsky parlament bude zapojený do tejto témy. Poj kolega Tuporajnen, ktorý predsedá Rade pre všeobecné záležitosti, tak eh, povedal, že sa stretne s vašim predsedom a tým pádom aj vy budete na rade e, vypočutí, aj váš hlas tam bude počuť. Ďalej otázka v súvislosti s korupciou, ako by sa dalo predchádzať korupcii. Chcela by som zdôrazniť, že je dôležité, aby sme zriadili úrad Európskeho verejného prokurátora, musíme nájsť riešenie ohľadom e, tohto nástroja, ktorý potrebujeme taktiež e, na boj e, proti korupcii v Európskej únii. Ďalej, čo týka masových médií a sloboda médií v Európskej únii, toto je veľmi dôležitá otázka, pretože samozrejme v demokracii máte slobodné médiá, slobodnú tlač, No a my sa musíme postarať o to, aby sa rešpektovali všetky pravidlá, pravidlá, ktoré máme aj zakotvené v našej zmluve a samozrejme ich musia rešpektovať všetky členské štáty. Musí sa teraz zaručiť sloboda médií a Fínsko samozrejme chce tiež, aby sa tieto pravidlá uplatňovali vo všetkých eh, členských štátoch a myslíme si, že Musíme všetci bojovať proti dezinformáciám. Toto je tiež veľmi dôležité. Ďalej. Čo sa týka európskej legislatívy, veľmi dôležitá otázka. Je to legislatíva, ktorú sme spoločne vypracovali spoločne dosiahli a je treba riadne spoločne implementovať. O tom sa taktiež bude hovoriť na rade. Je treba využívať nástroje, ktoré máme k dispozícii. A to bolo všetko. Ďakujem vám. Ďakujem teraz pani ministerka Ohisalo. Ďakujem. Taktiež ďakujem všetkým poslancom, ktorí sa vyjadrili pani Mecola, pani Intfeld, pani Ernst, ďalší. Hovorilo sa o reformách azylového systému. Musíme mať lepší systém, ktorý bude lepšie fungovať. A to v situácii vysokého, ale aj normálneho migračného tlaku. Všetky krajiny musia samozrejme niesť zodpovednosť a vykonávať spoločné pravidlá, ale je to aj veľká výzva. Keď sa pozrieme na spoločné ciele a spoločné potreby, tak tam vidíme, že už začali e, rozhovory, je treba posilniť spol- e, pardon, dôveru medzi členskými štátmi. Musíme aj lepšie pochopiť, e, aké hranice nastaviť napríklad mimovládnym organizáciám. Musíme sa pozrieť na rôzne aspekty legislatívnych textov. Systematicky to všetko prejdeme a prediskutujeme. Samozrejme, teraz čakáme aj na zostavenie novej Európskej komisie. No a na základe týchto rozhovorov potom môžeme vypracovať návrhy napríklad v súvislosti so spravovaním hraníc a solidaritou. Samozrejme, treba brať do úvahy eh, situácie konkrétnych eh, členských štátov a Fínsko chce zájsť tak ďaleko, ako to politicky bude možné. Budeme spolupracovať s Európskym parlamentom, s Európskou komisiou, tam možno bude nová situácia, no a chceme vytvoriť eh, základy pre budúce predsedníctva, taktiež aj pre novú komisiu. No a je samozrejme, že potrebujeme funkčné a dobre fungujúce možnosti pre napríklad e, starostlivosť o tých, ktorí boli zachránení na Stredozemnom mori a členské štáty, ktoré sú pod veľkým tlakom, tie je treba podporovať. Takže je absolútne nutné v tomto kontexte čo najrýchlejšie zreformovať e, azylový systém. Samozrejme, v širšom rámci je to e, nutné, ale predovšetkým sa na situáciu na Stredozemnom mori. A my chceme situáciu v súčasnej, e, v súčasnom stave vyriešiť a mali máme alebo chceme vytvoriť správu, kde by sme navrhovali napríklad viacej možností pre vyloďovanie. Všetky členské štáty sa budú dobrovoľne na to môcť e, zúčastňovať, komisia to bude koordinovať. Takže za výskou predsedníctva budeme na tento téme ďalej pracovať. Chceme, aby sa na to zúčastnilo na tomto systéme čo najviacej členských štátov. Ďalej, čo sa týka Stredozemného mora, je tam teraz menej úmrtí, ale rozhodne sa nedá tolerovať, čo, že by tam zomrel čo ale len jeden človek. Samozrejme, musíme bojovať a vykoreniť aj e, prevádzanie ľudských bytostí je treba im zrušiť tento obchodný model, týmto pašerákom ľudských bytostí. Musíme mať nový prístup, napríklad musíme pomáhať krajinám pôvodu, aby sa stali bezpečnými a musíme zabrániť pašerákom ľudských bytostí v ich práci. Samozrejme, Líbia je dôležitým problémom. Tam je treba zabezpečiť, že sa budú dodržiavať ľudské práva aby ľudia tam boli v bezpečí a že Líbia bude rešpektovať eh, svoje záväzky. Fínsko sa aktívne dáva do kontaktu s krajinami, ktoré chcú pomáhať na báze ad hoc eh, s problémom eh, na Stredozemnom mori, tak aby sa to dalo lepšie riešiť. No a čo sa týka Líbie, chcem poďakovať kolegyni Strik, my máme, potrebujeme samozrejme celkový spoločný prístup a je treba zaručiť, že sa ďalej budú viesť rozhovory. Samozrejme, chceme mať e, e, dobre zacielenú migračnú politiku, chceme hovoriť s partnermi z rôznych regiónov po vzdĺž celej migračnej trasy. Taktiež situácia v Líbii je veľmi dôležitá pre celkovú realizáciu našich cieľov v oblasti právneho štátu a aj migrácie. Súvisí to ešte e, s ďalšími politickými otázkami. Je treba sa vyhnúť tomu, aby sa ľudia pušťali na takúto život ohrozujúcu cestu a musíme zaručiť, že sa situácia v Líbii stabilizuje. Aj z UNHCR spolupracujeme aj s ďalšími partnermi. A musíme zaručiť, že ľudia budú môcť z Líbie evakuovaní a prevezení. Je dôležité, aby aj ostatné členské štáty toto podporili. No a Taktiež sa môže vytvoriť nejaký systém navracania osôb z Líbie do krajiny prúvodu, kde by sa potom podporovala integrácia týchto osôb. Taktiež je treba zlepšiť systém návratov. Fínske predsedníctvo bude na tom pracovať. Frontex má teraz nové kompetencie, môže tým pádom sa zapojiť do týchto aktivít. Musíme sa ešte pozrieť, ako by sa dala zlepšiť eh, situácia navrátilcov a toto v spolupráci s tretími štátmi a musíme mať v dispozícii rôzne podporné eh, mechanizmy. Účinnejšia politika návratov je zásadná, pretože je treba sa zaruč, eh, zasadiť o to, aby to, táto situácia bola udržateľná, aby tie navrátené osoby ehm, tam mohli zostať. Toto je ďalšou prioritou našho predsedníctva. Takže, čo sa týka návratov, tak určite toto bude naša priorita. Pani Sipol, ďakujeme. Súhlasím s vami, čo sa týka internej bezpečnosti, je dôležité, aby rozhodnutia, ktoré sme urobili, aby sme ich teraz implementovali. A samozrejme, to je veľmi široká oblasť. Kybernetická bezpečnosť, bezpečnosť údajov, 5G a dôsledky, ktoré prináša na naše pracovné prostredie a tak ďalej. A v na sieťach sa stále viac vymieňajú údaje a je to stále dôležitejšia oblasť, samozrejme kritická štruktúra, kritická infraštruktúra toho dôležitú úlohou tiež a je treba, aby siete boli bezpečné, zabezpečené, kybernetické hrozby a dialog v tejto súvislosti. Toto je samozrejme veľmi dôležité. Musíme viesť dialog s našimi partnermi. Musíme sa pozrieť na otázku bezpečnosti 5G. Musíme hovoriť e, s príslušnými úradmi a je treba zaručiť, že aj vyšetrovanie zo strany príslušných orgánov bude zaručené. Samozrejme sa toto týka mnohých politických oblastí, bezpečnosť sietí a telekomunikácie. Toto je chrbtová kosť všetkého a preto je treba analyzovať riziká a posúdiť ich a pozrieť sa na všetky aspekty a musíme mať opatrenia, aby sme znížili mieru zraniteľnosti EÚ, takže na tomto tiež pracujeme. A ďalej. Hovorili ste o sociálnej súdržnosti, ako sa na toto pozera naše predsedníctvo. My sa aktívne zaoberáme touto témou. Nede tu len o integráciu ľudí, ktorí pochádzajú mimo EÚ na našom území, ale ide tu aj o integráciu v rámci Európskej únie, napríklad v rámci vzdelávacieho systému, ten tam hrá veľmi dôležitú úlohu. My sa dívame na integráciu ako na veľmi široký koncept. Ďakujem. Takže to by mohlo byť všetko. Ďakujem, ďakujem, pani ministerka. A teraz budeme postupovať nasledujúcim spôsobom. Máme tu dlhý zoznam rečníkov, ktorí sú položili otázku, všetkých prečítam. Opadom, všetci dostanú príležitosť. Pokúsim sa o to, aby všetci ste dostali rečnícky čas. Nie v tom poradí, v akom to prečítam, lebo sa pokúsim ako predseda trochu to vybalansovať medzi jednotlivými politickými skupinami. A potom ten zoznam bude uzavretý. Potom, čo ho prečítať, je to aspoň 30 poslancov, takže prosím, keď ich budem čítať, prosím, buďte takí disciplinovaní, ako boli naše dve hostujúce ministerky. Pokúste sa hovoriť každý maximálne jednu minútu, lebo v opačnom prípade to nestihneme. Máme o 11.00 naplánovanú prezentáciu aktivít Europolu zo strany jej výkonnej, jeho, jeho výkonnej eh, riaditeľky, pani De Takže vidíte, že máme vyhradený čas na tento bod, aby sme sa nemuseli ponáhľať, pokiaľ ho presiahneme. Takže prosím, každý len jednu minútu. Mrs. Jaroka, Mrs. Keller, Mrs. Donath, Mrs. Burek, Mrs. Reintke, Mrs. Colin Osterle, Mr. Lagodinsky, Mrs. Tardino, Mr. Bartolo, Mr. Moraes, Mr. Mrs. Wotzenberg, Mr. Magid, Mr. Simeka, Mr. Kareme, Mr. Boroth, Mrs. Dali, Mr. Papadakis, Mrs. Al-Salani Mr. Takže toto je ten zoznam. Alebo ešte pani Björk. Áno, prepačte, ja som to skomolil. Prepačte, pani Björk. Ste tam. And? Del... Yeah? Okay, I'm gonna... Dobre, takže začneme. Ako som povedal, vyvážim to medzi politickými skupinami, ale každý minútu nenúte ma používať kladivko. Ako prvý pán Hidvejdi. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani ministerky. Ja som poslanec za Maďarsko. Ďakujem e, za vašu prezentáciu programu, ktorý hovorí o rôznych výzvach. Chcel by som povedal, povedať, že nás najviac zaujíma otázka bezpečnosti európskych občanov. Toto súvisí s ilegálnou migráciou a s kontrolou hraníc. Ja vítam to, že vaše priority zahrňajú taktiež za e, komplexné zaručenie bezpečnostnejších občanov. Pani Hendrickson o tom hovorila špecificky na začiatku. Ale podľa nás tá odpoveď nie je v komplexnom riadení migrácie, ako navrhuje váš program. My musíme komplexne bojovať proti ilegálnej migrácie do Európskej únie, vrátane boja proti pašeraniu migrantov a ľudí je treba sa postaviť ľuďom, ktorí vedome alebo nevedome napomáhajú ilegálnemu pašovaniu ľudí a je treba lepšie chrániť naše hranice. Takže v tomto zmysle sa vás oboch chcem opýtať, ako predsedníctvo plánuje vytvoriť alebo zlepšiť systém vyloďovania v tretich krajinách v súlade s, s, s závermi rady z 20. E, júna, pretože týmto by sa účinne zlepšila naša politika v oblasti boja proti migrácie a navracania migrantov do ich krajiny pôvodu, miesto toho, aby sa prinášali sem do EÚ, čo by ďalej priťahovalo nových migrantov. Ďakujem pani Sporek. No, ďakujem pani ministerky, ďakujem za vašu prezentáciu. Chcem hovoriť o dvoch veciach. Poprvé, domáce násilie, násilie na ženách. Ja som bola spravodajkyňou e, za Európsky parlament pre pristúpenie EÚ k istambulskému dohovoru. Som veľmi rada, že Fínsko bolo jedným z prvých signatárov tohto dohovoru a onedlho potom ho aj ratifikovalo, ale e, Program Rumunska, Fínska a Chorvátska predsedníckej triáž nehovorí špecificky o násilí na ženách. Pre nás je zrejme, že spis o prístupe EÚ k tomuto dohovoru je teraz zastavený. Čaká sa na stanovisko Európskeho súdneho dvora, ale takáto kriminalita sa nedá zastaviť na sily na ženách. Takže čo chce robiť fínske predsedníctvo v tejto súvislosti? oficiálnom dokumente predsedníctva táto téma nie je špecificky spomenutá. Ďakujem, pani Keller. Ďakujem pekne. E, chcela by som sa spýtať na spoločný európsky azylový režim. V roku 2016 Európska komisia predstavila legislatívny balíček od roku 2017 e, vtedy teda Európsky parlament e, prijal e, svoj návrh a mandát vrádanie azylových postupov či podmienok zadržiavania pani ministerky, fínske predsedníctvo má ambíciu eh, zabezpečiť eh, tu ďalší postup a navrhnúť eh, časový harmonogram, ako by sa dalo ďalej pokročiť v súvislosti s týmto azylovým balíčkom. Chcem sa osobitne spýtať na otázku Dublinu, teda azylových pravidiel. Máte tu nejakú metódu, ako postúpiť ďalej a konkrétny časový harmonogram? Teraz pani Rantke za zelených. Ďakujem pekne, som rada, že ste tu. Chcem nadviazať na e, otázku kolegyne pani Spurek. Chcela by som sa opýtať na tému e, prístupu k istambulského dohovoru. Je to priorita, ale chce fínske predsedníctvo zajsť ešte ďalej. Viete, že Európsky parlament žiada o smernicu ohľadom e, rodovo motivovaného násilia. A zvolená presnička komisie povedala, že toto bude podporovať, takže bolo dobre, keby fínske predsedníctvo taktiež toto urobilo. Ďakujem, pán Tardino. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani ministerky. Vypočuli sme e, si e, vaše návrhy, ale žiaľ, e, je to práve migračný fenomén, ktorý predstavuje veľké bremeno pre Taliansko Chcem sa spýtať hlavne e, k spoločnému azylovému balíčku. Tri roky od e, toho, ako komisia vypracovala tieto návrhy. Členské štáty sa zdráhajú e, pokročiť. Aj Dublin je blokovaný na rade. Napriek teda tomu, ako sa rada pred rokom vyjadrila, že je tu potrebná nutná rýchla reforma, Členské štáty sú teda ponechané osamotené, e, musia sami hľadať riešenia, aj pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu, terorizmu, obchodovaniu e, s ľudskými e, bytostiami v stredozemnej oblasti preto sa chcem e, spýtať fínskeho predsedníctva, či tento balíček pre vás predstavuje prioritu, prioritu a či si myslíte, že budete schopní konečne zaujať oficiálne stanovisko v tejto oblasti a vypracovať s parlamentom e, konkrétne opatrenia, pretože tieto e, otázky naši občania veľmi silne pociťujú v každodennom živote. Ďakujem, prosím, obmedzte sa vždy na jednu minútu. Pán Lagodinský má slovo. Ďakujem. Mám e, dve otázky, e, dve témy. PNR najprv. Trošku nás e, predstavil váš návrh rozšíriť zbieranie týchto údajov. Ako sa staviate k rozsudku Európskeho súdneho dvoru, ktorý povedal, že tu napríklad v prípade s Kanadou dochádza k porušeniu Európskej charty základných práv ako sa to dá zlúčiť? No a potom, pokiaľ ide o právny štát, vieme, že niektoré e, štáty e, e, majú otázniky v súvislosti s tým, čo by malo byť podrobené preskúmávaniu. Takže čo chcete preskúmavať v tejto súvislosti? Aj súdny systém členských štátov? Alebo sa budete takémuto niečomu zdráhať? My by sme si takéto, čo si samozrejme želali. No a napokon, ako vidíte, expertov, tých, ktorí eh, majú eh, sa týmto zaoberať, nemala by to byť politizovaná komisia. Eh, ďakujem. V boji proti terorizmu a kriminalite ste spomenuli, chce, že chcete rozšíriť zbieranie údajov PNR aj teda o námornú dopravu a železničnú dopravu. 3. Eh, septembra 2015 sme eh, eh, sa komisie na toto spýtali, či by teda komisia vypracovala preskúmala realizovateľnosť tohto. Zdá sa teda, že vy ste to už preskúmali. Boli ste teda v kontakte s komisiou? Ak áno, máte nejaké konkrétnejšie podklady? preto aby sa mohli e, začať e, rokovania, alebo máte nejaký e, konkrétnejší časový harmonogram v dispo- k dispozícii? OK. Grazie, signor Presidente. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pani ministerky za to, že ste tu prítomní. Ja si myslím, že je dôležité diskutovať o prioritách pre budúce mesiace v tak dôležitých témach, akými sa zaoberá tento e, výbor. Dôležitou témou je e, hlavne migrácia. Sme svedkami neakceptovateľnej situácie e, v oblasti Stredomoria, kde dochádza k blokovaniu utečencov celé dlhé dni na mori. Ja osobne a Eleonora sme sa o tom presvedčili. Ehm, ne, potrebujeme tu naozaj urgentné európske riešenia, e, povinnú, povinnosť zachraňovať e, na mori. Je teda treba, aby sa e, urgentne prijali návrhy Európskeho parlamentu v tejto súvislosti. Chcete z dublinskej reformy urobiť vašu prioritu? Prečo sa nepredržiavate zmluv a nerozhodnete sa hlasovať kvalifikovanou väčšinou v tejto oblasti? treba už výjsť zo slepej uličky v súvislosti s týmto azylovým balíčkom. Nesúhlasím s tým, aby iba v určitých oblastiach sa postupovalo a aby sa Dublin ponechal e, bokom. Musíme začať Dublinom. Dôležitá je e, solidarita a prerozdelenie zodpovednosti, ako sa spomína v článku 80 našich zmluv. E, ďakujem, zdôrazňuj, zdôrazňujem obmedzenie rečníckého času na jednu minútu. Treba to dodržiavať. A teraz pani Donát za Renew. E, ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem finskému predsedníctvu za to, že sa snažíte zaobrať dodržiavaním zásady právneho štátu. K tomu patrí aj boj proti korupcii ale aj otázka eh, pluralizmu médií je veľmi dôležitá. Tu sa pýtam, aká je pozícia fínskeho eh, predsedníctva v tejto súvislosti. Myslíme si, že práve tento pluralizmus médií treba silne prepojiť zo eh, zásadou právneho štátu, pretože v krajinách, kde tento trpí, nemôžeme hovoriť o demokracii, to platí pre krajiny ako Maďarsko, Ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, ktoré ste v tejto súvislosti s nami zdieľali, ale mohli by ste predsa len najbližšie e, špecifikovať ďalší postup, ako bude vyzerať e, tento e, hearing na rade a bude do tohto postupu vôbec nejakým spôsobom zainteresovaný Európsky parlament. Takže prosím vás o bližšie informácie. Pán Magy, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pani ministerky za vaše prezentácie. Len dve stručné otázky. Eh, vážim si, že klimatické zmeny sú prioritou fínskeho predsedníctva aj ako eh, eh, migračný dôvod, ale nespomínate tu žiadnu možnosť ochrany ľudí, ktorí utekajú pred klimatickými zmenami, buď nespadajú ehm, pod utečencov a nemajú právo na doplnkové formy ochrany v mnohých členských štátoch. Ehm, takže chcem sa spýtať, Ehm, je dôležité bojovať proti klimatickým zmenám, ale treba sa aj zaoberať ochranou ľudí, ktorí už pred eh, klimatickými zmenami utekajú. A ehm, pokiaľ ide o eh, situáciu v Spojenom eh, kráľovstve, Boris Johnson sa chváli, že už došlo k veľkému pokroku v jeho rokovaniach z EÚ. Z vášho pohľadu naozaj je to tak, alebo si Boris Johnson vymýšľa? Thank you very much. Välkomna till vårt eh, utskott här ja. Eh, I will actually speak in English, but, uh, budem hovoriť po anglicky, chcela som sa len po švedsky pozdraviť. Tri veci. Zasada právneho štátu. Myslím si, že je vynikajúce, že sa na toto sústredíte. Mám otázku spojenú s kriminalizáciou mimo vládok a solidaritu, solidarity s uh, migrantami a zmešu si sa priestor pre občianskú spoločnosť. To je pre mňa veľmi dôležité. E, po druhé, kolegovia spomenuli e, rodovo e, podmienené násilie, ratifikácia istambulského dohovoru je dôležitá, ale tento parlament tiež volá po smernici, ktorá by sa venovala násiliu voči ženám a dievčatám. A ja som spravodajkyňou pre oblasť E, presídlovania. E, hovoríme tu o humanitárnom nástroji, ktorý by nevychádzal z podmienenosti. Ja sa teším na spoluprácu s fínskym predsedníctvom, aby sme sa dopracovali ďalej v tejto téme. Myslím si, že je to veľmi dôležitá téma. Ide tu iba e, o bezpečné cesty pre tých najzraniteľnejších migrantov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Zdanoka na jednu minútu. Ďakujem pekne pán predseda. Ďakujem za vaše slova nielen tomu, ako e, bojovať proti e, nelegálnej migrácii, ale aj ako pomáhať e, v oblasti návratov a ako pomôcť hlavne africkým regiónom, odkiaľ ľudia utekajú. Je to možné iba, ak máte to potrebné know-how. A v Európe je veľmi málo dobrých postupov, pokiaľ ide o redukciu chudoby. V roku 2011 maďarské predsedníctvo zaviedlo plán. Vtedy približne 43 miliónov bolo chudobných, teraz e, sa toto e, číslo zvyšuje. E, väčšina z nich sú z menšín, z vojvodiny, mnohí sú rómskeho pôvodu, čelia situácii, kde nemajú dostupnosť ani len k čistej zdravej vode, nemajú ani dostupné kúpeľne, umývárky, podobne. E, vy ste e, svojho e, času fínske predsedníctvo naozaj viedli v oblasti politík pre Romov. Prosím, začnite sa venovať opäť tejto téme a venujte sa tomu paralelne s témami venujúcimi sa Afrike. Pán Moraes, ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o azylovú podpornú agentúru, a aj ja tu pociťujem veľkú frustráciu, pokiaľ ide o tému migrácie, takže chcel by som sa venovať bodu, ktorý spomenul kolega Bartolo. Ako predsedníctvo eh, by ste mali konať vyváženie a povedali ste, pokiaľ ide o blokovanie e, v oblasti e, azylovej, e, že hlasovanie väčšinou nie je len preferovateľné, ale je aj zakotvené v zmluvách. Takže prečo sa tomu vyhýbajú predsedníctva? Vy chcete navrhnúť niečo iné? Čo koľvek vlastne navrhnete, bude tu veľký protitlak. Hovoríte o solidarite, ale čelíme tu stále rovnakými problémami čo, rovnakým problémom. No a potom tu máme aj e, e, dokument e, k, k komisie k Dublinu, k EASO. Určite dokumenty sú tu stiahnuté, takže viete, ako bude vyzerať tento balíček. Vidíme, že na, v Malte a, na Malte a v Španielsku sa situácia zhoršuje, takže ako budete postupovať, pán Šimečka. Ďakujem veľmi pekne. Pripájam sa k mojim e, kolegom, ktorí e, ďakujú za ambície vášho predsedníctva, pokiaľ ide v zásadu právneho štátu. Mám osobitnú otázku týkajúcu sa nového súboru e, nástrojov, o ktorých sa bude rozprávať v budúcich mesiacoch. Hovorili ste o týchto nových komponentoch. Jedným z nich je dialog pre identifikovanie vznikajúcich trendov a druhým sú správy o stave zásady právneho štátu v členských štátoch. Ale ako to vyzerá s korektívnymi e, opatreniami? Vítam, e, že ste povedali, že e, treba prepojiť finančné prostriedky a hodnoty, ale potom ste explicitne povedali, že toto by sa nemalo vnímať ako sankcie. Takže myslíte si, že je tu potreba rozmýšľať nad nejakými novými korektívnymi mechanizmami alebo sankciami? v súvislosti s týmto novým nástrojom, e, niečo nové nad rámec toho, čo poznáme dnes, lebo to, čo máme tu dnes, článok 7 zdá sa neprináša konkrétne výsledky. Oui, bonjour. Uh, très... Ďakujem pekne. E, je uh, uh, veľmi uh, príjemné vidieť ženy na takýchto dôležitých postoch ako eh, teda vy, eh, pani ministerky, eh, v iných členských štátoch je to zriedka kedy. Um, ehm, chcel by som tiež spomenúť článok 7, ktorý už spomenuli kolegovia. Povedali ste, že si tu želáte dialog s parlamentom aj v súvislosti s prijatím správy o Maďarsku. Parlament nemal možnosť predstaviť svoju správu ráde. Komisia tak mohla urobiť v prípade Polska, takže i ostáva tu veľký deficit v tejto oblasti, takže budeme e, tu e, mať takúto prezenta- možnosť takéto prezentácie na rade. A ešte e, je dôležitá otázka nominácie, pokiaľ ide o šéf Európskej prokuratúry. Takisto tu nie je zhoda medzi parlamentom a radou. Eh, dôjde tu k nejakému prelomu čoskoro. Ďakujem pani Dali. Nie? Nie, nežiadali ste o slovo. Dobre, tak vás eh, vyčiarkneme, pán Sasalechos. Eh, ďakujem. Ďakujem, pán predseda, pani ministerky. Ďakujem za vaše úspechy, za vašu zodpovednosť. Chcem hovoriť o dvoch veciach. Poprvé, prevencia procesov radikali- eh, násilnej radikalizácie. Pokiaľ finské predsedníctvo má k dispozícii nejaké nové body, ktoré by sa dali pridať k stratégii zastavenia násilnej radikalizácie, ktoré už, ktoré už sú v platnosti. Ďalej. Ako hodnotíte stav eh, justičnej spolupráce v EÚ? zvažujete nejaké možnosti na zlepšenie spolupráce vzhľadom na nadobudnuté skúsenosti, keďže vieme, že justičná spolupráca je jedným z hlavných pilierov, na ktorých môžeme stavať v oblasti eh, internej bezpečnosti. Ďakujem. Gracias, Mrs. Salani. Thank you. I'll be speaking in Swedish. Ďakujem, budem hovoriť eh, po švédsky. Ďakujem pani ministerky za eh, vašu eh, prítomnosť dnes a ďakujem predsedovi za slovo. Ako eh, osamelé dieťa utečenkyňa, mala som, v Európe mala som iba jednu jedinú cestu, cestu nelegálnosti. Viem teda, že je potrebné, aby tu boli legálne cesty pre utečencov. No a pokiaľ ide um, o deti a ženy, tie sa tu naozaj stávajú obchodným artiklom. 7 e, miliard uh, uh, dolárov predstavuje v tejto oblasti obrad podľa odhadov OSN. Treba teda bojovať proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami v Európe. 7 žien zomiera v Európe každý deň v dôsledku eh, domáceho násilia sú zavraždené eh, svojimi manželmi. Preto je dôležitá implementácia istambulského dohovoru. Ako chcete zabezpečiť, aby viac členských štátov tento dohovor podpísalo? Ďakujem. Mr. Breyer, one minute. Pán Breyer, ďakujem pekne, pán predseda. Eh, pani ministerky, chcem sa spýtať na nariadenie týkajúce sa ochrany osobných údajov v elektronickej komunikácii. E, v pred dvoma rokmi sme tu prijali správu, ktorá sa týmto e, zaoberá, ale rada doteraz neprijala stanovisko k tejto téme. Podľa jej pracovného dokumentu je tu skôr snaha e, veci zriediť a nie vyriešiť Mm, vaše predsedníctvo chce e, pomôcť e, tomu, aby rada konečne našla pevné stanovisko v tejto e, téme. Viem, že je to možno skôr otázka pre ministrov zodpovedných pre telekomunikáciu, ale možno aj vy by ste nám mohli indikovať, aké sú vaše plány v tejto oblasti. Ďakujem. Pani wottenberg kronis Ďakujem pekne, váš, eh, vážené pani ministerky. Vítam vás tu medzi nami a želám vám veľa úspechov vo vašej eh, zložitej práci. Vypočula som si vaše eh, návrhy k reforme Dublinu, vaše návrhy týkajúce sa praktického postupu, ale Nepočula som fínske predsedníctvo spomenúť nič k tým krajinám, ktoré neakceptujú žiadnych migrantov. Ako chcete voči ním postupovať? Chcete navrhnúť nejaké hospodárske postihy pre nich? Moji um, ehm, spolupčania v Grécku, ktoré nesie najväčšiu záťaž, majú obrovské pochybnosti o európskej solidarite z tohto dôvodu. Uh, existuje len na papieri, ale nie v skutočnosti pre všetky členské štáty. Je tu pán Papadákis, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Ja budem hovoriť o otázkach utečencov na ostrove Lesbos. Je viac ako 19 tisíc utečencov. No a je viac ako 15 tisíc a v iných regiónoch je, sledujeme dvoj až trojnásobné prekročenie kapacít hotspotov. No a ide o ostrovy, ktoré sú, ktoré sú v mori a aj keby sme poslali učencov naspäť, tak čo skoro sa vrátia. No a to je neznesiteľná situácia pre utečencov, ako aj obyvateľov ostrovov. No a treba vybudovať dôstojné štruktúry príjmania utečencov a utečenci eh, musia mať možnosť dostať sa do krajiny určenia. No a ako to vyzerá s dvojstupňovým preskúmaním práva na azyl. A tým sa oslabujú základné práva. Treba rozhodnúť. Ďakujem pekne, pán Savarma. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád poďakoval fínskemu predsedníctvu za ich eh, prácu. Ja som spravodajca pre VFR, pre právny štát v parlamente, ale dnes mám otázku o právach eh, ľudí s postihnutím. Eh, výbor pre petície Európskeho parlamentu dostal množstvo listov, ktoré sa týkajú tejto témy. Zdá sa, že vo Fínsku implementácia smernice o obstarávaní Európskej únie viedla k situácii, eh, že ľudia s postihnutým a ich rodiny nemajú možnosť zúčastňovať sa rozhodovacieho procesu alebo eh, žiadať nejaké eh, náhrady, opravné prostriedky a toto je porušovanie dohovoru OSN o ľuďoch s postihnutým a Fínsko to ratifikovalo, takže ja sa pýtam vás, pani ministerka spravodlivosti, aké opatrenia predsedníctvo príjma, aby zaručilo práva ľudí s postihnutím, no a ešte, ešte dôležitejšie, zaistí Fínsko to, že Európska únia skontroluje, že porušovanie smernice je proti dohovoru SN. Ďakujem veľmi pekne, to bol skutočne vyčerpávajúci zoznam. No a 7 minút dostane každá ministerka na odpoveď. Aj keď trochu prekročíme čas a, a riaditeľ Europolu a tu je bod. Myslím, že dobre, ďakujem vám všetkým za disciplínu, ktorú ste ukázali. A, takže iste teraz sa vám podarí zodpovedať na otázky eh, poslancov. Tak, pani Henriksen ako prvá. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa vynasnažím zodpovedať eh, čo najviac otázok, eh, pretože ich bolo skutočne veľmi veľa, boli dobré. Násilie proti ženám a dohoda. Áno, násilie proti ženám je stále veľkým problémom v Európe, v niektorých krajinách, vo všetkých krajinách. Musíme na tom pracovať. Každá jedna obeť. je zbytočná. My chceme vyzývať krajiny, ktoré tento dohovor ešte nepodpísali, aby to urobili. Okrem toho chceme našej úlohe predsedníckej krajiny bojovať za to, aby aj EÚ podpísala ten dohovor. No a ste viete, že Európsky parlament požiadal o stanovisko Európsky súdny dvor v týchto otázkach. Ide o to, čo to je dôležité, je, že treba posilniť práva obetí trestných činov a počas nášho predsedníctva sa budeme zaoberať situáciou obetí trestných činov. No a rade by sme ešte zdôraznili, že príslušná smernica, ktorá hovorí o právach obetí, tak tam osobitnú úlohu budú zohrávať ženy otázky zrovnoprávnenia na našom programe zohrávajú dôležitú otázku a tešíme sa, že budúca predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen chce implementovať zrovnoprávnenie aj na komisii. V tejto súvislosti ide aj o udržateľný hospodársky rast. Komisia predložila výročnú správu kde hovoríme o niektorých bodoch. A Justice Scoreboard napríklad. A to chceme aj využiť. A sú tie nástroje, ktoré máme k dispozícii. To je tiež jeden z elementov na to, aby sme zaistili dodržiavanie zásad právneho štátu. K situácii v Polsku a v Maďarsku. No. Žiadali ste o konkrétnejšie informácie. Rada pre všeobecné záležitosti skutoční prvé vypočutie v septembri tohto roka, či ešte tento mesiac. A Maďarsko malo mať eh, možnosť vyjadriť sa k iniciatíve Európskeho parlamentu a minister Tuporajnen, ktorý predsedá rady, rade, tak sa eh, stretne dnes eh, aj so zástupcami vášho výboru a tak bude vypočutý aj váš hlas. Čo sa týka Polska, správa komisie bola na programe Rady v júli. A správa vydala v júni dôležité informácie. No a teraz musíme ešte ďalej vyčkať, čo sa týka ďalších krokov. Ide o konkrétne postupy, alebo čo sa týka konkrétnych postupov pre nadchádzajúce vypočutia. Samozrejme, celý postup musí byť jasne štrukturovaný. 16. septembra sa uskutoční vypočutie o Maďarsku. K tomu, čo povedala pani Bjork, ďakujem veľmi pekne za vašu otázku záchrane ľudí v núdzi, v núdzovej situácii. My sme hodnotovou spoločnosťou no a, a preto je sa vyžaduje, aby sme ľuďom pomáhali. No a čo sa týka diskriminácie, diskriminácie Rómov a dodržiavanie základných práv, zrovnoprávnenie je samozrejme veľmi dôležitou hodnotou v EU. Je to vyjadrením dohovoru o ľudských právach a ľudské práva v EU chránime. A to je záležitosť, ktorej sa budeme venovať v priebehu nášho predsedníctva. Diskriminácia je stále zásadným problémom, ktorému sa treba dlhodobo venovať sociálne môžeme eh, konať udržateľne, len keď budú mať všetci rovnaké práva. Dodržiavanie ľudských práv obsahuje aj práva menšín. No a ja by som na tomto mieste chcel poďakovať parlamentu za to, že aktívne bojujú za práva Rómov. Napríklad, čo sa týka účasti Rumunska na boj proti nepriateľským opatreniam proti Rómom Inkofield hovorila o úlohe parlamentu, návrh na rade. Čo sa týka úlohy parlamentu, tak je to niečo, o čom sa hovorilo tak všeobecne, keď eh, sme keď sa začalo naše predsedníctvo a členské štáty eh, boli za to, aby predsedníctvo na začiatok prvého vypočutia mal hovoriť o možnosti kontaktov s Európskym parlamentom. Čo sa týka Európskej prokuratúry, tak musíme nájsť riešenie. Chystáme na jeseň. Oficiálne ešte neboli žiadne oznámenia vydané o tom, že by niekto sa stiahol, stiahol svoju kandidatúru, ale my budeme venovať maximálnu energiu tomu, aby sme našli riešenia a ja a dúfam, že Rada a parlament budú eh, čo najrychlejšie, najlepšie spolupracovať. Obchodovanie s ľudskými bytostiami. Podľa štatútu je obchodovanie s ľudskými bytostiami zakázané. My všetci musíme sa venovať tomu, aby sme to realizovali. Všetci máme, alebo máme príslušné nástroje na ochranu obetí čo sa týka politiky na ochranu údajov a dát. My sme za e, diskusiu na európskej úrovni a to platí aj pre e-privacy. Ďakujem pekne, teraz pani ministerka Ojsalo na 7 minút. Ďakujem veľmi pekne, kolegyňa a kolegovia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky a otázky. Nemám veľa času, ja sa budem snažiť odpovedať na niektoré otázky rozšírenie PNR, je jasné, že teroristi necestujú len lietadlami, ale aj inými dopravnými prostriedkami a keď ide o dôležité teroristické útoky a zločiny, je dôležité dostávať údaje aj z iných eh, druhov dopravy. Fínsko bude sa ďalej vedovať týmto otázkam a dá to komisie, komisii možnosť zhodnotiť dopady. Cieľ nie je na bližšom čase vypracovať návrh. Vieme, že smernica o údajoch pasažierov v leteckej doprave je veľmi čerstvá a nevieme ešte presne, aké budú mať dopady. Takže potrebujeme o tom štúdiu ale v prípade mnohých druhov dopravy sa údaje o pasažieroch už zhromažďujú a elektronický register by pritom pomohol. Ďalej otázka SEARSA a reforme Dublinu. Otázka tu je, zodpovednosť za spoločný azylový systém a zodpovednosť je jedna z najťažších otázok. Fínsko chce pokračovať v reformách a chce vybudovať dôveru medzi členskými štátmi týmito rôznymi tematickými diskusiami. Je jasné, že úmrtia v Stredozemnom mori sú zbytočné, treba im predchádzať a Jedným z riešení je zaistiť, aby lode bezodkladne mohli pristáť v prístavoch. No a pokiaľ nevyriešime otázku Dublinského nariadenia, je cieľom spojiť čo najviac členských štátov, ktoré dobrovoľne si podelia zodpovednosť. Nariadenie Dublin je dôležitou súčasťou spoločného európskeho azylového systému, a tom chceme pokračovať ďalej. Otázka readmisí a readmisnej politiky. Počas nášho predsedníctva sa my budeme sústrediť na to, budeme sa sústrediť na lepšiu spoluprácu pri readmisiách aj väčšiu podporu. To sa týka nástroja víz aj ostatných nástrojov, ktoré sa ešte um, budujú dobrovoľná readmisia, to je hlavná priorita, aj reintegrácia vrátilcov, tak aby readmisia to vracanie bolo, alebo navrátenie bolo trvalé. Naša vnútorná politika sa dá zlepšiť a v budúcnosti chceme v plnej miere vyčerpať mandát Frontexu ďalej o situácii v Grécku, množstva a počet migrantov, ktorí z Turecka prichádzajú na grécké ostrovy sa zvyšuje. Vieme, že situácia sa zhoršila a situáciu musíme sledovať a EU podporuje Grécko hospodársky a operatívne tak, aby um, bol zohľadená a zohľadený význam e, situácie predovšetkým ľudia, e, ktorí trpia e, tie najzraniteľnejšie skupiny, tým treba pomáhať. Boj proti terorizmu počas nášho predsedníctva chceme lepšie predchádzať násilnému terorizmu. Členské štáty sa byť lepšie pripravené na nové trendy, radikálneho extrémizmu. Členské štáty musia lepšie odhadovať, aký účinok, aké účinné sú opatrenia na boj proti terorizmu. My zhodnotíme fungovanie nášho koordinačného mechanizmu a cieľom je, aby EÚ dlhodobo a otvorene konala tak, aby členské štáty mohli lepšie spolupracovať. Ako predsedníctvo chceme viesť diskusiu na rade a dúfame, že členské štáty a ostatní aktéry budú sa aktívne podielať na tomto procese. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne. Ja požiadala pani Henriksen, aby mohla ešte e, na minútku zodpovedať jednu otázku, takže dostane ten čas, nech sa páči. E, ďakujem pekne. E, pán predseda, pán Sarva má ešte položil jednu otázku o osobách s postihnutím. No a samozrejme, tu ide o to, aby sa základné práva pre ľudí s postihnutím dodržiavali, to je veľmi dôležité. Bezbariérovosť, to je niečo, čo predpokladá príslušný dohovor OSN. A to tiež podporujeme na úrovni EÚ vo všetkých našich členských štátoch. My musíme zaistiť, aby tieto pravidlá a zásady boli dodržiavané. Ďakujem veľmi pekne a vám ďakujem, ďakujem pekne. Teraz je na nás, aby sme eh, ocenili eh, eh, ocenili do prezentácie, samozrejme aj zvykom, zaželať predsedníctvu veľa úspechov, ale tiež musíme oceniť tú presnosť a zdvorilosť ministeriek a povedali na otázky, ktoré tu zazneli, ktoré ste položili. Všetci poslanci, ďakujeme vám veľmi pekne a želáme vám veľa úspechov celému fínskemu predsedníctvu. Nie je to prvýkrát, čo Fínsko má predsedníctvo Európskej únie. Pred 20 rokmi poprvýkrát Fínsko malo predsedníctvo Európskej únie. Počas tohto pol roka sa uskutočnila schôdza v Tampere a my veľmi oceňujeme, čo prinieslo ten summit v Tampere. No, vieme, že pre náš výbor je to veľmi dôležité, takže my budeme pozorne sledovať všetky kroky. Preto ďakujeme veľmi pekne a želáme vám veľa úspechov. Ďakujem pekne.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 Please, be seated. Prosím, usedte sa. Tak ako sme povedali, máme veľmi nabitý program a prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. To je prezentácia aktivít agentúr. A začneme s Europolom. výkonov riaditeľkou pani Katarín de Bol. Svedečne vás vítame na zasadnutí výboru LIBE. A máme 1 hodinu a 15 minút na tento bod. A je tu kolo otázok pre koordinátorov s obmedzeným časom. No a prosím s rovnakou disciplínou ako sme sa snažili aj v predchádzajúcich bodoch programu, pretože inak budeme mať eh, tým problém. Takže pripomíme si, že my budeme eh, počuť, eh, počuť zástupcu každej agentúry. No a teraz začíname a musíme byť disciplinovaní. A slovo dostaneme pani Katarín de Bo, predstaví nám aktivity e, Europolu no a nálezy nedávno zverejnenej v roku 2019 správy. Takže prosím, nezabúdame tiež na to, že Europol tiež predseda sieti deviatich agentúr, ktoré pracujú v oblasti LIBE, vlastne našich spoločných záujmov, takže vypočujeme si prezentáciu a potom bude prvé kolo otázok pre koordinátorov. Takže pani Debo, vítame vás, máte slovo, nech sa páči. A povedzme 15 minút, tak aby bol čas aj pre koordinátorov ostatných, aby položili otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci výboru LIBE, ďakujem, že ste vás sem, nás sem pozvali. Je to jedna z prvých vašich schôdzí, takže je veľmi dobré, že vám môžeme predstaviť operatívne výsledky a našu prácu na úrovni Europolu. Špecificky budem hovoriť o tom, že predsedáme sieti pre témy spravodlivosti v EÚ. Budem hovoriť o konkrétnej situácii v tejto oblasti. Misiou Europolu je podporovať členské štáty pri prevencii aj boji proti všetkým formám terorizmu a kybernetickej kriminality. My nemáme nejaké kompetencie, ako by mala napríklad nejaká európska FBI. My chceme len pomáhať pri riešení cezhraničných prípadov, Europol je vnímaný ako veľmi dôveryhodný partner na úrovni EÚ e, v rámci spoločenstva presadzujúceho právo a taktiež je rešpektovanou autoritou pre strategické bezpečnostné otázky. E, tam spolupracujeme e, s členskými štátmi, európskymi inštitúciami a niekedy aj tretimi krajinami. Je tam operatívna podpora, ktorú poskytujeme členským štátom a spoločenstvu presadzovania práva. Spolupracujeme s nimi e, v rámci určitých nástrojov a služieb, no jedna z najdôležitejších tém pre Europol je to, že sme takým uzlom pre e, informácie o kriminálnej činnosti medzi jednotlivými členskými krajinami. My sme takým informačným uzlom a to a toto presne určuje aj mandát našej agentúry. Máme tieto špecifické unikátne kompetencie a taktiež unikátnu databázu. Prepájame členské štáty, dávame im nové vodítka v, pri vyšetrovaní, vykonávame e, taktiež trestnú analýzu. Venovali sme sa vyšetrovaniu aj väčšiny veľkých prípadov súvisiacich s terorizmom v Kolíne, v Barcelóne, v Paríži, Bruseli a tak ďalej. E, a v mnohých týchto prípadoch sme úzko spolupracovali s Eurojustom, to je agentúra pre justičnú spoluprácu. A obe naše agentúry taktiež úzko spolupracujú v strategických témach spoločného zájmu, ako napríklad e, znovu nadobudanie e, aktív poskytujeme členským štátom podporu aj vybavenie, ktorého nie je veľa, ako napríklad e, digitálne forenzné nástroje. Taktiež pomáhame členským štátom analyzovať e, kryptomeny, ktoré boli používané pri online trestnej kriminalite. Taktiež e, rozmiestňujeme expertov z Europolu do rôznych hotspotov, pokiaľ je nejaký problém. Napríklad to bolo tak v prípade, keď Europol poskytol veľkú podporu malským aj slovenským orgánom po vraždách investigatívnych novinárov Dafne Karuany a Jana Kuciaka. Europol sa stal dôveryhodným partnerom pre členské štáty. Toto môžeme preukázať aj tým, že je stále väčší dobyt po našich službách a taktiež narastá miera e, príslušných dát, ktoré sú zdieľané v rámci Európu. Napríklad v roku, tisíc, roku 2013 sme mali viac než 1,1 operatívnych údajov, ktoré boli e, vymenené. To je veľký narast porovnaný s rokom 2010. A dohromady máme taktiež 66-percentný e, náraz riešených prípadov. Viac než 1700 operácií, ktoré boli podporované v Európskej únii. To je o 65 e, nárast v porovnaní s rokom 2016, teda v roku 2018. No a v roku 2018 sme mali 620 protiteroristických operácií, ktoré Europol podporoval. Pracujeme v rámci určitých centier. Máme napríklad Centrum pre boj proti terorizmu, proti kybernetickej kriminalite, proti e, pašovaniu migrantov. A potom to zvyšné centrum pokrýva napríklad otázku drog. Čo sa týka um, pašovania migrantov, tam chceme rozbiť pašerácké siete, ktoré profitujú z prinašania ilegálnych migrantov do EÚ. Ďalej venujeme eh, pozornosť aj sekundárny pohľad migrantov, taktiež e, maloletým bez prievodu, ktorí často sa stávajú obeťami. napríklad v roku 2018 španielská policia bola podporená Europolom pri rozbití dvoch e, organizovaných sietí, ktoré privádzali z baroka do Španielska malotých bez prievodu. Čo sa týka Centra pre boj proti kybernetickej kriminalite, tak tam sa snažíme vypátrať takýchto e, páchateľov, snažíme sa rozložiť ich siete a koordinujeme vyšetrovania ohľadoch, e, ohľadom e, napríklad daňovej kriminality. A ďalej tu máme Centrum pre organizovaný, pre boj proti organizovaným zločinu a závažnej kriminalite. A taktiež Vidíme, že je treba toho robiť viac v boji proti finančnej kriminalite. V tomto zmysle sme vytvorili pracovnú skupinu Task Force a toto povedie k vytvoreniu Európskeho e, centra pre boj proti hospodárskej a finančnej kriminalite. Taktiež vám poskytnem konkrétne údaje ohľadom nenávnych operácií, ktoré podporovala Európa. V júni 2019 napríklad to bola celá európska operácia proti pašovaniu ľudských bytostí, špecificky maloletých. Takúto operáciu sme koordinovali a podporovali Ďalej tam bola otázka nuteného žobrania, pracovného vykoristovania. Tuto, operácia, tuto operáciu viedlo spoločné, spoločne Spojené kráľovstvo s ďalšími 15 štátmi a ďalej na tom spolupracovalo aj Švajčiarsko, aj Island. Preverili sme pritom viac než tisíc rôznych lokalít. Zatkli sme podozrivé e, osoby. No a v priebehu týchto dní sme identifikovali asi 200 potenciálnych obetí a sme si istí, že 53 z nich boli maloletí. 31 prípadov bolo spustených v rôznych členských štátoch. Ďalší prípad, ktorý sme podporovali, sa týka zdravotných problémov, zneužívania liečiv, taktiež tam boli operat- inovácie týkajúce sa kvality potravín. Toto sme veľmi investovali a toto sme robili v spolupráci s našim centrom, ktoré sa špecializuje na falšované produkty, kde sme udržali informáciu o tom falšovaných liečiv. Toto je veľmi veľká téma, rovnako ako kvalita potravín. Mali sme operáciu MISMED. Toto je operácia, ktorú vedie francúzska žardámery National a taktiež e, fínske colné orgány. Toto viedlo e, k 435 zadržaným osobám. Taktiež e, sme zadržali niekoľko miliónov tón falšovaných medicín, viac než 20 kriminálnych sietí bolo rozbitých a zadržal, za, skonfiškovali sme asi 3,2 milióna eur delegálnych aktív a spolupracovali sme s príslušnými orgánmi v mnohých členských štátoch v oblasti zdravia. Ďalej tam boli operácie proti kvazi ehm, mafiovi, mafie, mafii, ako napríklad Drangeta. To tam bola najväčšia koordinovaná akcia v histórii celej Európskej únie. Bolo to skutočne unikátne spoločné vyšetrovanie justičných orgánov a policajných zložiek v Taliansku, Holandsku, Nemecku a Belgicku. Viac než 4 tisíc e, kilogramov kokainu a stovky kilogramov ďalších drog boli detekované ďalej stovky osôb boli zadržané, vrátane vysokých, vysokopostavených členov mafie. V Taliansku taktiež bolo skonfiškované viac než 2 milióny eur ilegálnych aktív. Ďalší dôležitý rys práce Europolu je úrad styčného dôstojníka. Máme 140 eh, styčných dôstojníkov, pochádzajú sa takmer v 50 krajín, no a majú príležitosť sa stretávať na bilaterálnej úrovni, alebo tam môže byť interakcia prevo s Europolom. Taktiež máme sieť externých vzťahov, máme dohody o spolupráci, takmer 40 z nich už je v platnosti. Európska komisia teraz rokuje o 8 operačných dohodách s krajinami eh, Severnej Afriky a Blízkeho východu. Pokiaľ chceme účinne postupovať, tak musíme podporovať predovšetkým otázku prevencie. Napríklad máme kampane online na šírenie osvety ohľadom e, sexuálneho vykoristovania detí online. A taktiež tam máme sieť e, pre e, boj proti ransomware, kde taktiež sme skonfiškovali aktíva toto je prehľad aktivít Europolu v súčasnosti. Pozrieme sa do budúcnosti, máme veľké ambície. V decembri 2018 sme schválili stratégiu v rámci riadiaceho výboru. Tá sa sústreďuje na potreby a žiadosti o strany členských štátov. Predovšetkým chceme pracovať na bezpečnej únii, bezpečnej spoločnosti, chceme slúžiť občanom a chceme poskytovať aj obetiam zločinov e, odpovede. Europol má teda 3, pardon, 5 strategických cieľov. Chceme plne využívať informácie a náš informačný úzol. Chceme e, pružnejšie e, reagovať na operatívne potreby, chceme sústredovať na prioritné prípady, na najsofistikovanejších eh, páchateľov, ktorí už by sa nemali cítiť bezpečí. Europol by sa mal stať platformou pre európske policajné riešenia a musíme taktiež zajsť ďalej, čo sa týka výskumu a vývoja v súvislosti s inovatívnymi riešeniami pre komunitu presadzujúcu právo. Chceme byť dobre riadenou organizáciou. A toto sa taktiež Odzrkadlo je v tom, že žiadame riadne financovanie, adekvátne financovanie, takže navrhovaný rozpočet pre rok 2020 obsahuje žiadosť o zníženie počtu zamestnancov Europolu a toto bude mať dopad samozrejme na našu prácu, takže budeme musieť si stanoviť e, nové priority a ciele predsedníctvo siete agentúr v oblasti vnútra a spravodlivosti. Tých je 9 Frontex, EULISA, agentúra pre základné práva, CEPOL, MCDDA, Eurojust, EASO a Europol. Europol teraz je predsedníckou agentúrou. My sme identifikovali určité e, jadrové témy, ktoré by sa budeme zaoberať. Chceme vám poskytnúť určitú stratégiu hľadom toho, čo európske agentúry môžu spoločne robiť, aké sú tam spoločné témy a problémy. Je to návrh, o ktorom diskutujeme a predstavíme vám ho na, aj na výboroch na výboru, na schôdza výboru kozy budúci rok. Dejú sa témy napríklad oznamovateľov, kriminálnej činnosti, aká je situácia v rôznych agentúrach, ako sa agentúry pozerajú na tému inovácie, ako sa dá využívať e, mechanizmus financovania v rámci Európskej únie, taktiež rôznorodosť, inklúzia, toto sú veľmi dôležité témy pre naše agentúry. Čo sa týka spolupráce Europolu s agentúrami. Máme veľmi dobrú spoluprácu s rôznymi agentúrami, e, s Frontexom, máme aj konkrétny akčný plán, aj s EASom, máme spoločné analytické správy s Eurojustu, máme každodennú spoluprácu na justičných a policajných otázkach, strategické e, písanie e, správ, taktiež CEPOLom je tam budovanie kapacít, čo týka drogovej agentúry, tak tam eh, mapujeme situáciu v oblasti predaja drog v EÚ a taktiež s EPPO. Tam plánujeme dobrú spoluprácu. Už sa teším na stretnutie s jej um, riaditeľstvom. Taktiež eh, toto nám pomáha aj pri školení ľudí, ktorí potom sú aktívni v hotspotoch. Čo sa týka TISE, tak toto je vlajková správa Europolu, ktorá sa týka situácie v oblasti terorizmu v Európskej únii a bola publikovaná 27. júna. Táto správa prináša informácie ohľadom roku 2018. Správa TISET pro rok 2019 ukazuje, že bol v roku 2018 nižší počet útokov a ale tento nižší počet útokov v roku 2018 neznamená, že hrozba zo strany džihadistických teroristov je teraz nižšia. Práve naopak, situácia je komplexnejšia, než bola predtým. Budem hovoriť len o niektorých aspektoch. Napríklad počet dokončených útokov je nižší, ale počet prekazených žihadistických útokov je významne vyšší. Tieto prekazené útoky to bol napríklad pokus o umiestnenie biologických a chemických látok na rôznych miestach. A toto ukazuje, nakoľko sú angažované určité teroristické bunky, ktoré chcú poškodiť spoločnosť, v ktorej žijú. Máme tam taktiež prípady ľudí, ktorí majú nejaké, nejakú mentálnu poruchu alebo osamelých vlkov a iných džihadistických aktérov. Ďalej je tu online a offline komunita, rozdiely medzi nimi začínajú stierať. Naďalej máme veľké obavy pretože sú tu osoby, ktoré prešli bojovým tréningom a operovali v konfliktných zónach. A stovky európskych občanov, vrátane žien a detí, sú naďalej e, zadržiavaní v, Syrak, v Sýrii a v Iraku v konfliktných zónach a deti sú v podstate obeťami, sú vystavené indoktrinácii na bývalom území islamského štátu a toto môže v budúcnosti predstavovať potenciálne hrozbu. Ďalej tu máme násilnú pravicovú extremistickú scénu aj v členských štátoch. Tam bolo zatiaľ zatknutých dosť málo ľudí, ale vidíme za posledných, posledné tri roky veľký nárast. Veľká väčšina pravicových extrémistov v EÚ sa neuchýlila k násiliu, ale snažia sa nastoliť prostredie strachu a nepriateľstvu voči menšinám. No a nesmieme zabúdať na obete útokov, hovoríme tu o skutočných obetiach, o skutočných ľuďoch, ktorí zomreli, bolo minulý rok 13, traja pocelí dôstojníci, ktorí sa snažili zabezpečiť svoje mestské štvrte a stali sa obeťami džihadistického terorizmu. Toto je zatiaľ všetko z mojej strany a rada vám odpoviem aj na vaše otázky, ktoré máte. Rada si vás vypočujem, pokiaľ máte nejaké pripomienky alebo rady pre našu agentúru. Ďakujem pani Lebol za vaše úsilie, že ste sa snažili pridržiavať prideleného času. Je to pre nás pre všetkých obmedzujúce. Pripomínam, že máme zoznam, ktorý si chceme prejsť. Je to dlhý zoznam rečníkov po prvom kole otázok a odpovedí. Ako obvykle sa budú prvý týkať, pýtať koordinátory. Takže prosím, koordinátory minútu a pol a to ďalšie kolo bude vždy maximálne minúta, pretože ináč nebude možné sa zmestiť do naplánovaného času našej schôdze. Takže ako prvý je pani Mecola. Ďakujem, pán predseda. Ako sme si teraz vypočuli, je jasné, že bezpečnostné hrozby na vnútornej úrovni sú stále veľké. Minulý rok sme pracovali na posilnení externých hraníc, napríklad sme revidovali Európsku pobrežnú a pohraničnú stráž. Ďalej sme zvýšili ľudské zdroje pre Frontex je treba robiť ešte viac. Nevideli sme však e, dostatočné investície a finančné zdroje pre zabezpečenie vnútornej bezpečnosti. Europol je dobrým prípadom. Ja, ja si myslím, že potrebujeme robustné investície do Europolu, aby sme posilnili cezhraničnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva, boja proti e, pašovaniu drog, e, praní špinavých peňazí, terorizmu a organizovanému zločinu. Vy ste hovorili o navrhovanom rozpočte na rok 2020 a o tej žiadosti, že sa má významne znížiť e, počet kontraktuálnych agentov v rámci Europolu. Prosím, mohli by ste sa tomu vyjadriť detailnejšie, aký presný dopad bude na agentúru a čo sa dá robiť, aby sme mohli toto nejak vykompenzovať. Čo týka medziagentúrnej spolupráce, vy ste na konci svojej prezentácie hovorili o tejto téme, hovorili ste o aj prípadoch takéto spolupráce zo strany Europolu a ďalšími agentúrami či inými v oblasti vnútra spravodlivosti. Môžete sa pozrieť trochu do budúcnosti na túto tému. Stále počúvame o viacročnom finančnom rámci, v rámci tejto diskusie, či by sa možno dali e, trochu popresúvať rozpočtové položky. Diskutuje sa o tomto medzi agentúrami, aby ten prechod e, a operácia boli plynulejšie. Pani Sipel. Ďakujem veľmi pekne. Začnem e, komentárom k rozpočtu Europolu. Aby som bola úprimná, mám totiž určité pochybnosti, pokiaľ ide o efektívnosť e, e, zvyšovania rozpočtu Europolu neustále, ale zároveň e, uvedomujúci, že na národnej úrovni tu nie je dosť zdrojov k dispozícii pre príslušné e, e, organizácie, ako to môže byť napomocné pre prácu v teréne. No a máme tu veľa nových členov, parlamente. Spomenuli ste ko- e, kooperáciu a podporu, pokiaľ ide o Maltu a Slovensko, zavraždených novinárov. Mohli by ste presnejšie popísať, ako konkrétne ste podporili tieto krajiny a kde sa nachádzame v oblasti e, vyšetrovania, obzvlášť pokiaľ ide teda o e, hľadanie zodpovedných, ktorí nariadili tieto vraždy. Spomenuli ste aj príklad um, Ehm, vstupovania eh, detí bez sprievodu. Eh, s kým spolupracujete, pokiaľ ide o eh, hľadanie prevádzačov? Aká bude budúcnosť detí bez prievodu? Pokiaľ ide o nelegálne vstupy dospelých, nie je to veľmi vtipné, ale veľmi často sa ľudia stiažujú na nelegálnych migrantov, ale zároveň našich e, e, krajinách e, sa vždy nachádzajú takéto um, pracovné priestory. Takže čo sa tam deje konkrétne v tejto oblasti? Mrs. for being here. I have three short questions. Ďakujem veľmi pekne. Uh, už aj predrečníci spomenuli vyšetrovanie uh, vraž novinárov, uh, ktoré prebiehajú v Slovensku a Malta. Hlavne pokiaľ ide o Maltu, uh, by ma zaujímalo, či Europol je tam ešte stále zainteresovaný a či ste spokojní e, s tým, ako ste informovaní a či máte prístup ku všetkým informáciám o priebehu vyšetrovania. Potom vzdielanie informácií o osobných údajov je veľmi dôležitou súčasťou práce Europolu a vidíme, že sú tu ešte stále otázky týkajúce sa spolahlivosti údajov. Vidíme tu dánsky prípad, správ, e, správ týkajúcu sa Spolkového kriminálneho úradu e, v súvislosti s PNR, ale e, vieme aj, že je tu veľký problém, problém s poľským súdnictvom, takže aký dopad to má na vašu prácu? Pretože komisia hovorí, že sa tu predpokladá dodržiavanie, ale vieme, že v praxi je situácia iná. No a Viem, že sa veľmi snažíte bojovať proti zločinu, bojovať proti e, zločincom, ale ešte stále tu máme zlaté víza v Európskej únii, takže e, naozaj sa tu roluje červený koberec pre, veľkým organizo- pre veľkých organizovaných zločincov. Takže máte pocit, že zlaté pasy a zlaté víza sú prekážkou pre boj proti zločinu. Ja ďakujem pekne, e, pani Grings. Ďakujem veľmi pekne a tiež ďakujem pani eh, Debol za jej prezentáciu. Mám pár stručných otázok, obzvlášť pokiaľ ide o vonkajšiu spoluprácu. Europol ehm, čas intenzívnejšie eh, pôsobiť v zahraničí. Chcem sa spýtať, ako je možné eh, zamedziť zneužívaniu údajov, zneužívaniu možno aj z politických dôvodov, Týka sa to hlavne e, prípadov e, spolupráce s Frontexom a EASO. Sú tam možno aj e, externé informácie, ktoré sa môžu vymieňať a to môže ohrozovať žiadateľov o azyl a utečencov, ak sa takéto ich údaje vymieňajú s orgánmi krajín ich pôvodu. Takže do akej miery Europol, Europol dodržiava e, e, chartu a pravidla e, dodržiavania ochrany osobných údajov, ktoré platia v Európskej robíme na úrovni Europolu, je, že prediskutovávame naše e, priority, musíme ich prediskutovať s členskými štátmi, pretože oni sú našimi klientami, oni musia súhlasiť s tým, aké investície už nebudeme robiť. E, v oblasti IT a inovácií musíme znižiť naše priority Ehm, priama podpora členských e, štátov e, e, pomocou misií a podobne sa tiež znižovať. Chceme posilniť boj proti drogám. Tento si bude vyžadovať dodatočné zdroje. Samozrejme, s nižším rozpočtom to bude ťažšie. Chceme sa sústrediť na ciele s vysokou hodnotou, tam tiež potrebujeme vyšší rozpočet. Konkrétne e, napríklad program Persi je pokračovaním e, IRMA e, VUS. Pokiaľ ide o nezákonný online obsah na internete bez dodatočného rozpočtu, bude ťažké v tomto pokračovať. Druhá otázka týkajúca sa spolupráce medzi agentúrami s Frontexom máme veľmi dobrý akčný plán, ktorý definuje jednotlivé kľúčové oblasti spolupráce, inovácie, strategickú analýzu, kooperáciu e, v oblasti vonkajších vzťahov. Často spolupracujeme s Frontexom v rámci e, dopadových priorít, e, kedy analýzujeme kompetencie Frontexu a Europolu Europol musí e, ostať e, veľmi dôležitý pre výmenu informácií medzi e, policiami členských štátov. Frontex sa má zaoberať hranicami z EASO. Vytvárame spoločné analytické správy, napríklad pokiaľ ide o sekundárne pohyby. Tam je naša spolupráca veľmi dôležitá Takisto spolupracujeme e, s krajinami, ktoré sú asociované do e, Schengenu, Eurojust. Tam máme styčných e, dôstojníkov z Eurojustu v našich kanceláriách pre boj proti terorizmu a kybernetickému zločinu a spolupracujeme s nimi v oblasti prípravy správ ako v, pre, ter, v prípade terorizmu, organizovanému zločinu, kybernetickému zločinu pre mňa je veľmi jasné, v prípade CEPOLu eh, je tu dvo, pre ňoho vedúca eh, úloha v oblasti školení a my im poskytujeme eh, expertízu, keď nás oni požiadajú. Agentúra zaberuje sa drogami, nás informuje o drogách v Európskej únii, máme tu tiež spoločné správy a e, s e, prokurátorom e, by sme chceli sa dozvedieť, do akej miery budeme musieť prispierať analytickými správami, o ktorých sa hovorí v nariadení. Ako náhle vytvoríme e Európske finančné a ekonomické zložnické centrum, ktoré bude pracovať pre európskeho Eh, prokurátora, eh, ide o spoluprácu s Európskou agentúrou pre základné práva. Tiež spolupracujeme aj eh, v oblasti odporúčaní tejto agentúry, ktoré implementujeme, oni nám tiež pomáhajú pri školeniach kolegov z Europolu, ktorí cestujú do jednotlivých hotspotov. Chceme sa vyhnúť e, e, duplikáciám, chceme čoraz užšie spolupracovať s týmito agentúrami, napríklad aj keď sa hovorí o inováciách. Máme úzkú spoluprácu s Frontexom, EULIZou, aj členskými štátmi a definujeme, kto má čo vyvinúť. Členské štáty očakávajú od e, Europolu aké tam majú byť e, konkrétne riešenia e, v oblasti policie. Zaoberáme sa tým, kto je silný v ktorej oblasti a snažíme sa podporovať inovácie v jednotlivých e, oblastiach a inovatívne riešenia poskytovať jednotlivým orgánom aj agentúram. K e, prípadom e, na Malte a e, na Slovensku Europol bol požiadaný o podporu vyšetrovateľov v teréne v prípade Malty aj Slovenska. Je dôležité, aby ste chápali, aká je naša pozícia, aký je náš mandát E, my nemáme donúcovacie e, pravomoci, to je na národnej e, strane. My intervenujeme iba na požiadanie, minimálne na začiatku. My pokrývame určité oblasti vyšetrovania a vytvárame akčný plán s vyšetrovateľmi. Robíme analytickú činnosť, koordinujeme forenzickú podporu, napomáhame výmene a krížovým kontrolám Viac toho spadá do zodpovednosti národných orgánov, polície, aj súdnictva, ako napríklad e, e, e, e donúcovacie operácie. Niekedy sú tu jazykové problémy, my nerozhodujeme o načasovaní operácií, Eh, zohrávali sme dôležitú úlohu v oboch vyšetrovaniach, obzvlášť s eh, forenznými expertami, a analytickou podporou a eh, kooperácia je tu ešte stále prebiehajúca a uspokojivá. Sme k dispozícii vyšetrovateľom, monitorujeme, podporujeme, nemôžeme rozhodovať o nejakých ďalších krokoch týkajúcich sa vyšetrovania Ochrana údajov na viacerých úrovniach. E, máme tu de, nášho e, DPO. E, je tam 10 ľudí, ktorí dohľadajú na ochranu údajov. Máme tu Európsky servis pre ochranu údajov a potom takisto aj jednotlivci môžu agentúru požiadať zodpovedanie otázok a my im môžeme poskytnúť tieto e, otázky k údajom, ktoré e, máme v našom systéme. Ochrana údajov je pre nás veľmi e, dôležitá, je na vysokej úrovni v Európskej únii, máme osobitný systém v našom nariadení a robíme všetko preto, aby sme naplnili odporúčania úradníka pre ochranu osobných e, údajov. Zabezpečujeme mu e, dobrý prehľad na každodennej úrovni. E, dodržiavame tu veľmi prísne pravidlá. Súvisí to aj s finančnými záujmami. Je dôležité, aby sme mali veľmi aktuálne postupy v tejto oblasti platné. Pokiaľ ide o PNR, máme tu sekretariat neformálnej, neformálnej e, siete v tejto oblasti v jednotlivých členských štátoch. Podporujeme výmene, e, výmenu najlepších e, postupov a pomáhame členským štátom vyvinúť tie najlepšie systémy. Pokiaľ ide o terorizmus a výmenu informácií, pokiaľ ide o ľavicový a pravicový extremistický terorizmus, tu všetko závisí od žiadosti členských štátov a informácií, ktoré nám členské štáty poskytujú. Pokiaľ ide o závažný organizovaný zločin, Europol môže intervenovať iba, ak e, sa niečo týka dvoch členských štátov a v prípade terorizmu e, stačí, ak je zainteresovaný iba jeden členský štát. Je e, dôležité zaoberať sa aj tým, aké operácie budú najvhodnejšie. Pašovanie migrantov, to je pre nás samozrejme veľký problém. Vyvíjame veľké snahy, zameriavame sa na pašerákov, prevádzačov, vytvorili sme spoločnú task force tiež pre túto oblasť, tak aby tie najpostihnutejšie krajiny mali možnosť minimálne raz týždenne sa stretávať a hovoriť o, o existujúcich témach a aktuálnych problémoch. Ďakujem pekne, pani riaditeľka Debov, za to, že ste rešpektovali ten čas a čakám, že poslanci to urobia podobne. No, máme minimálne 13 poslancov, ktorí chcú položiť otázku, takže budete mať jednu minútu na to, aby čo najviac poslancov mohlo dostať slovo, tak prosím obmedzte svoju otázku na minimum, a to znamená minútu a nie o sekundu viac. Ďakujem. Na slovo dostáva a pani Paraca od Tundua. Ďakujem. Gratuje, gratulujem k vašej správe. Je skutočne veľmi jasná, veľmi užitočná. Aj taktiež gratulujem za vašu prezentáciu. Veľmi jasná, veľmi jasne ste odpovedali na otázky. Moja otázka sa týka úlohy Europolu vo vzťahu k vyhľadávaniu informácií v teréne alebo zo vzťahu k koordinácii informácií v Iraku a v Sýrii, pretože tisíce Európanov sú tam ako teroristi a od tej doby, čo padol islamský kalifát, sú tu určité informácie, ktoré by mohli tomu, že sa vyhneme bez trestnosti v súvislosti s mnohými e, trestnými činmi, e, napríklad ako sú atentáty u nás a podobne. Ďakujem pekne, teraz pán Moráš, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pani De Bole za jej prácu a celému týmu Europolu. Veľmi si to vážime. Ja chcem nadviazať na to, čo ste povedali pani Mecole o rozpočte, hlavne pre nových, nových členov, pretože aha, tá riadiaca štruktúra, ktorú máte, tá pozorne sledovala, čo sa deje s rozpočtom 2020, ste v náročnej situácii, musíte povedať, že potrebujete viacej peňazí a musíte e, veľmi jasne to odôvodniť, čo ste urobili. Ale v e, forme otázky sa chcem spýtať, nie je to tak, že Europol je, má veľmi vysoký profil, e, nemá kapacity trestného stíhania, je to spravodajská agentúra viac menej, ale je malá. No a členské štáty nové a noví členovia by museli, musia pochopiť, aká malá organizácia to je, ale dopad členských štátov Mm, toho, že členské štáty požiadajú každý mesiac viacej, nielen hotspoty, ale aj tak ďalej. To má obrovské dopady na rozpočet, takže nie je tu nejaký disproporčný tlak na Európa. Mohli by ste nám vysvetliť, čo to je, ako by sme my mohli poradiť a, a pomôcť v tomto prípade. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pani Recetnička budem pokračovať po rumunsky, budem pokračovať teda v materinskom jazyku. Ďakujem pekne v súhľade eh, s údajmi komisie z minulého roka až 20 tisíc ľudí je obeťou obchodovania s ľudskými bytostiami v Európe. No a veľký počet z nich sú ženy. Rumunsko je na čele rebríčka, potom nasledujú ďalšie štáty. No a ja sa chcem spýtať, je tu jasný problém v strednej a východnej Európe, no s ohľadom na to, akú stratégiu má Europol na nadchádzajúce obdobie, aby riadne bojoval proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami a ďalej ešte technológie 5G. Má to výhody, ale tiež nevýhody. No a aké sú teda nevýhody a zraniteľné miesta technológií 5G z pohľadu Europolu, aké zdroje máte na to, aby ste sa pripravili na spustenie fungovania technológie 5G. Ja ďakujem pekne, pán predseda, pani riaditeľka. Moja prvá otázka sa týka eh, jednotky pre internet, eh, keď eh, sa dostane k nejakým problematickým obsahom, tak informuje o tom aj orgány činné v trestnom konaní. A ďalej zadržiavanie údajov Európol presadzuje koncept Restricted Data Retention, takže obmedzené zadržiavanie údajov, ktoré sa týka niektorých profesionálov. No a Európsky súdny dvor pomerne jasne povedal, že to porušuje ľudské práva, zhromažďovanie údajov o ľuďoch, ktorí nie sú ani e, vo vzdialenom e, kontakte e, s závažnou trestnou činnosťou. Takže dočasné zadržiavanie údajov alebo uchovanie údajov je tiež nelegálne. Bude Európa rešpektovať a tento rozsudok. No a čo vychádzate v tomto ohľade? Ďakujem pekne, pani Rego z GUE. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela sa spýtať na úlohu Europolu ako viac jednotky databáz veľmi citlivých informácií a vaše, a, vaše vzťahy z e DPS a, a vašu schopnosť a, a spracovania informácií. Vieme, že minulý rok boli niektoré šetrenia, niektoré vašich informačných systémov ktoré neobsahujú len údaje o podozrivých, ale tiež aj o potenciálnych možných kriminálnikoch, aby by zaujímalo, kto sú a aké záruky existujú, aby sa zabranilo etnickému profilingu. No a rovnako ma zaujímalo z hľadiska vašich projektov a operačných analýz cestujúcich. No a ja sa pýtam, ako si vyvolali ľudí, ako zahraničných bojovníkov, aké tu bola a, a tá, tie, tie, tie, tie kontroly. No a z predchádzajúcich odpovedí riaditeľky hovoríte o národnej, a, národnej aktivite, hovorí o násilí. A, čiže odkiaľ, kde je zdroj vašej klasifikácie? Ďakujem pekne, pán Leners, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem musieť eh, preskočiť slova mm, nejakého uznania a prejde hneď k otázky. Otázka využívania šengenského informačného systému. Každý rok čítam v pracovnom programe Europolu, že musí lepšie využívať existujúci prístup šengenského informačného systému. To znamená, že ho dobre nevyužívame. No a čo sa robí na to, aby sa to zlepšilo? A kedy môžeme očakávať v tomto ohľade výsledky? Hlavne, eh, keďže sme tento systém minulý rok aktualizovali, Európa má zlepšený prístup. Potrebujete nové postupy pre výmenu informácií, spracovanie údajov, ako ďaleko ste sa v tomto procese príprav na využívanie nových možností, ktoré sú v rámci SIS dostali a môžete nás zaručiť, že Europol bude pripravený využívať úplný potenciál tohto systému, a keď vstúpi a keď začne fungovať. Ďakujem pekne, pani Kiniči na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pani Debol za vašu prezentáciu. Eh, Europol som mala možnosť v mojom predchádzajúcom mandáte dobre eh, spoznať. Eh, chcela by som sa vás spýtať, pokiaľ ide o vašu účasť na samite, pokiaľ ide o výmenu informácií a vývoj 5G s Čínou ste dosiahli eh, nejaké závery, pokiaľ ide o zabezpečenie bezpečnosti nových eh, eh, technológií a tomu, aby toto nemohli využívať teroristické organizácie. A mm, vy ste tu už spomenuli mnohé zmarané teroristické útoky, napríklad aj s chemickými a bakteriologickými zbraniami. Myslíte si, že táto hrozba v budúcich rokoch narastie? a e, aké nástroje v tejto súvislosti zamýšľate prijať, aby bol boj proti týmto hrozbám účinnejší. Ďakujem, pani Vautmans. Ďakujem veľmi pekne. A pani Depolo, bude hovoriť po holandsky. Budem hovoriť e, po holandsky. Myslím, veľmi oceňujem, že ako Belgičák sedíte na takejto pozícii. Takže čo sa týka rozpočtu, ja si robím starosti, že na internú bezpečnosť únie ide len jedna jedenastina rozpočtu na to, alebo také jedna jedenastina percentu, ktoré je určite na externú bezpečnosť. A nedostali ste to, čo ste žiadali. Ja si to robím starosti, pretože hovoríte, že čo sa týka e, inovácie, tam sa to nepodarí, boj proti drogám, e, tech, počítačové programy. Taktiež sa to nepodarí implementovať, ako by sa to malo s týmto rozpočtom, ktorý vám bol pridelený, on nedosačujúci na otázky internej bezpečnosti. Myslím si, že by sme mali urgentne začať konať. No a druhá vec, máme teraz nový mandát, Europol stali žiadanejší, má stále viac úloh. Dostačuje naďalej váš mandát, aby ste vykonávali všetky tieto úlohy, pretože samozrejme aj my ako výbor, robíme našu prácu a môžeme vás požiadať, aby, alebo chcem sa vás opýtať, či by vám uľahčili prácu zmeny vo vašom mandate. No a po tretie, 10 tisíc pohrešovaných migrantských detí. Prosím, e, tam nás informujte o aktuálnom stave veci. Pán Peters. Thank you, Ďakujem pekne, predseda. Vážená pani Debole, Čiže z Belgického budem pokračovať po anglicky. Mám dve otázky. Prvá otázka je o 5G Všetci eh, sme veľmi nadšení zo zavedenia 5G, eh, ale je tu jeden háčik a totiž je, že je to možno bezpečnostný problém. Aký je názor Europolu na bezpečnostné výzvy v kontexte eh, sieti 5G a ako Europol vidí um, tú problematiku? To je prvá otázka. Druhá otázka, o sekundárnych migračných, migračných tokoch. Napríklad v Belgicku máme zvýšený sekundárny migračný tok. Otázka je, vidí Europol bezpečnostné rizika v sekundárnych migračných tokoch a myslíme, že v tejto skupine existuje množstvo ľudí, ktorí spáchali trestné činy v krajine príchodu ako sú monitorované ich aktivity, aké máte výsledky a čo môžete povedať k tomuto problému. Ďakujem pekne, pán Huka, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rád zameral na podvody a chcel sa spýtať na vzťah Europolu a banka. Mali sme problémy hlavne pri menších podvodoch, keď napríklad dôchodca príde o mm, pár tisíc libier, alebo eur, čo pre nich je úplne katastrofálne, aké tá čiastka je relatívne nízka. Oni sa identifikuje banka, účet a meno osoby, kam tie peniaze išli, ale banky veľmi často nechcú konať po týchto informáciách. No, chcete, aby banky boli v Európe proaktívnejšie, no a po druhé, ste povedali pomerne veľa o zdieľaní dobrých postupov. Ja by som sa chcel spýtať, ako sa zaobchádza s obeťami, pretože v členských štátoch. To zaobchádzanie s oberateľmi podvodov je rôznorodné. V Veľkej Británii takmer všetky podvody sa dostávajú agentúry, príslušnej agentúre, ktorá však nerobí vôbec nič. Môžete nám niečo v tejto veci povedať a ďakujem pekne. Po že pán Morásov, Hilde Vautman sa chcem spýtať tiež na váš rozpočet, návrh komisie 20 pod eh, váš návrh, eh, ktorý zohľadňuje eh, nárast úloh a nárast tých víziev, tak ako to ukázali otázky kolegov, ktoré máte pred sebou, spolupráca, údaje, koordinácia činností, spolupráca medzi E, členskými štátmi a tretimi krajinami, tak ako vy dokážete vysvetliť ten rozdiel medzi tou dôležitou misiou a návrhom komisie. Je tu nejaký problém? Ďakujem pekne. A posledná minúta kolegu pána Petersena. Áno, ďakujem veľmi pekne a e, pani Debole za e, to predstavenie. Informácia a výmena údajov, to je úplne kľúčové, tak ako ste v svojich pripomienkach zúraznili, ale často vidíme, množstvo príkladov, kde členské štáty e, nezdielajú nevyhnuté informácie na to, aby zabranili organizovanému zločinu alebo teroristickým činom. Takže ja sa chcem spýtať, ako zaistiť, aby členské štáty zdieľali tie údaje, ktoré majú zdieľať. Myslíte, že máte ten mandát na to, aby ste to zaistili? A po druhé, taká špecifickejšia otázka, úloha databása mobilných zariadení. To je dôležitá otázka členských štátov. Mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli povedať niečo k tejto téme, ako rýchlo to budete môcť spustiť a čo očakávate. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani riaditeľka De Bol a ďakujem vám už vopred, keď nám umožníte, zvládnete to za 10 minút, tak aby sme mali čas ešte na ďalšiu, ďalší bod programu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za vaše otázky, čo sa týka rozpočtu. Aby som odpovedal na otázku pána Moraesa, počet e, dočasných zamestnancov je 546, to znamená, že toto sú zamestnanci, ktorí pracujú na dennej prevádzkovej práci v troch centrách, centre pre počítačovú kriminalitu, migrantské centrum boj proti terorizmu, no a sú 9 e, rokov u nás. Väčšina z nich sú e, príslušníci policajného zboru a ďalej máme zmluvných zamestnancov, ktorí poskytujú podpornú e, činnosť. To sú nejakí zamestnanci, ktorí sme hovorili aj s Európskou komisiou. Je, máme 208 zmluvných zamestnancov a návrh komisie, aby sme to znížili na 148, čo je pre nás obrovský problém, pretože oni zodpovedajú eh, za eh, podporu v IT, eh, IC3, rozvoj systému. Oni organizujú misie, schôdze, ktoré máme, strategické stretnutia, operatívne stretnutia a ďalej. Máme národných expertov. Títo experti zoznamy 3 alebo 4 roky, platí členský štát a my a platíme ich ubytovanie a, a denné diety. Máme ich 117 a ďalej máme styčných dôstojníkov 178 a 79. Z nich sú z tretich krajín, sú úplne nezávislí, takže my im ponúkneme možnosť a, a siete po poskytujeme Siena Connection, bezpečné pripojenie, no, poskytujeme nástroje, môžu byť v našich priestoroch a môžu zvoliť formu práce. Ďalej máme súdodávateľov, upratovacie týmy, kuchyňu, to je 119 zhruba a ďalej máme 34, 40, 35 a 40 e, stážistov, povedzme Takže 80 je podporné funkcie, ako ďalej, eh, autori a kontrolóri na európskej úrovni vždy, eh, s komentovali dobre, no a dopad a obmedzenie bude veľmi vysoký na agentúru, pretože eh, požiadavky od policajných zložiek, colných zložiek, ďalších orgánov sú čoraz vyššie, pretože oni sú presvedčení, že na to, aby sme povedali trestné činnosti, musíme spolupracovať a oni vidia tiež pridanú hodnotu e, v tom, aby organizácia mali inovatívne riešenia. No a preto tie požiadavky sú veľmi vysoké a ten obmedzený rozpočet bude mať e, dopad e, na operatívnu úroveň. Už teraz vidíme, prosím, že deti online, tejto oblasti. Každodenne musíme rozhodovať, ktoré dieťa sa budeme snažiť zachrániť. Každý deň sa musíme rozhodovať na v iných oblastiach aj z organizovanej zločinecké skupiny. Máme obrovský systém priorít. My môžeme sa venovať len tým eh, prípadom vysokej priority pre členské štáty. Aj s tým nie sú spokojní. Potrebujeme vyššiu podporu. No a čo sa týka EDPS, Európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov a ochrana údajov, tak máme kapitolu o ochrane údajov a nariadení Europol. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme to každodenne monitorovali. Úradník na ochranu údajov u nás. No a tý, on jeho tým každý deň hodnotia, ako spracúvame údaje. Existujú veľmi prísne pravidlá, na otvorenie nových eh, oblastí zločinnosti, v ktorých budeme pracovať. Máme určitý poriadok, eh, v ktorom sa stanovuje, ktorými údajmi sa budeme eh, zaoberať v súvislosti s rôznymi úradmi. Taktiež máme otázku dohľadu zo strany národných orgánov. Tieto databázy musíme spravovať, musia byť aktuálne, Taktiež je to veľká investícia. Nariadenie Europolu sa zmenilo v roku 2017 a e, pridala sa tam integrovaná, koncepcia integrovaného zdiel e, riadenia údajov. Predtým sme boli organizáciou, ktorá vychádzala zo systému, teraz vychádzame z našho účelu. To znamená, že členské štáty definujú, čo Europol bude môcť robiť s údajmi, ktoré zdieľa s rôznymi organizáciami. Môžeme ich e, e, prekontrolovať, môžeme ich využívať na operatívne analýzy, na tematické analýzy alebo ich môžeme využiť pri podporovaní operácií v členských štátoch. A pokiaľ údaje zostanú e, majetkom členských štátov alebo organizácie, tak e, my sa tu musíme prispôsobiť a spracovávať údaje takým spôsobom, akým od nás chcú, aby sa spracovávali. Takže je to veľmi prísne nariadenie. Ďalej, čo sa týka systému SIS, nové nariadenie vstúpilo do platnosti v roku 2018. Áno, dalo by sa tam čo zlepšiť. Implementácia na Europoli by mala byť dokončená na konci roku 2019 eh, a my eh, garantujeme, že sa to stane. Je to súčasť nášho plánu v súvislosti s eh, IT systémami a návrh o zadržiavaní údajov. Národné orgány budú mať prístup k týmto údajom, takže je dôležité, aby to bolo všetkým jasné. Ďalej, čo sa týka 5G, my sme publikovali správu v súvislosti s novými technológiami, e, kde, s ktorou bude konfrontovaná e, celá únia. My sme vytvorili skupinu ľudí z praxe, expertov na nové technológie, a taktiež máme aj kontakt so súkromným sektorom, kde sa vyvíjali tieto systémy. Získali sme presnú analýzu, ako by vyzerali e, budúce hrozby v súvislosti s 5G. A jeden z najväčších problémov je ten, že už tie údaje nebudeme môcť e, zachytávať. No a toto je kľúčové pre spoločenstvo orgánov presadzovania práva v členských štátoch, takže sme požiadali v liste spoločne so všetkými členskými štátmi aj s Europolom, Ehm, sme tu hovorili a žiadali sme o odpoveď. Pretože pokiaľ hovoríme o nových inováciách, ktoré budú mať dopad na vnútornú bezpečnosť, tak spoločenstvo orgánov presadzovania práva bude na tom už je zúčastnené a budeme mať možnosť vypracovať hodnotenie vplyvu týchto nových technológií na otázky bezpečnosti, ktorými sa musíme v Európskej únii zaoberať. Podporili to všetky členské štáty, vidíme, že to je veľký problém. No a čo robíme v oblasti technologických, technologického vývoja na Europoli? Napríklad e, v Taliansku e, rozvíjame platformu a veríme, že toto je budúcnosť pre spoločenstvo orgánov presadzovania práva. Máme vypracovanú štúdiu, vieme, čo sa odohráva e, v kriminálnom svete, máme náš mandát, vieme, aké sú hrozby a potom tu máme tých, čo na tom pracujú, akademikov, ktorí sa snažia hľadať inteligentné riešenia pre spoločenstvo orgánov presadzovania práva, aby sme mohli sa touto trestnou činnosťou zaoberať. Spolupráca a obavy ohľadom e, tejto spolupráce. Máme tu rôznych aktérov, kde sa, medzi ktorými diskutujeme o veľkých otázkach, napríklad čo sa týka výmeny informácií s bankami. Snažíme sa identifikovať nedostatky systému, snažíme sa hľadať spoločné riešenia. No a cieľom pracovnej skupiny, ktorá bola vytvorná pre spoluprácu e, s hospodárským a finančným e, centrom, tak je, že musíme vystopovať e, toky peňazí a takto bojovať proti organizovanému zločinu a tam samozrejme je treba úzkú spoluprácu s bankami. Čo sa týka pašovania migrantov, tak tam sú mnohé výzvy do budúcnosti. Maloletí bez prievodu sú pre nás veľkým problémom. Nemáme príliš presné čísla a spolahlivé, pretože sa nám nepodarilo ešte získať všetky informácie od členských štátov. Nemáme ani dostatočnú databázu ohľadom malotých bez prievodu. Ešte stále nezostávala práce. No a my na Europole máme systém Funix, tam sa zaoberáme touto otázkou. Čo sa týka maloletých bez prievodu, tak to je vždy problém a vždy sa snažíme špecificky zamerievať aj na tento aspekt v rámci našich operácií spolupráci s členskými štátmi. Ako už som povedala, hľadáme vždy nové spôsoby, ako bojovať proti zločinu, aj organizovanému zločinu, zločincom, ktorí riadia ilegálnu migráciu a dôležité je mať e, pri nás styčných dôstojníkov z jednotlivých členských štátov, aby sme mali vždy aktuálne informácie. Ďakujeme. Ďakujeme pani Redielke de Bola a jej týmu e, Europolu. Nie len za tú presnosť prezentácie, ale aj za to, že pani rediteľka sa snažila vyjadriť ku všetkým otázkam, ktoré boli položené našimi členmi výboru LIBE. Budeme sa snažiť udržiavať vysokú úroveň medzištúcelnej spolupráce a určite sa budeme vidieť častejšie. Teraz si môžeme potrieť rukou, zamávať si na rozlúčku, pretože ešte tu máme na programe jeden bod. Thank you Thank you Thank you. Please, please. Prosím, zostaňte na sedadlách, lebo ešte tu máme jeden bod. Posnažíme sa to skrátiť, ale je treba sa tým zaoberať, lebo musíme dokončiť náš program. A náš naplánovaný program obsahuje pridaný bod, ktorý sa týka implementačného rozhodnutia rady ohľadom spustenia automatizovanej výmeny údajov v súvislosti s registráciou vozidiel v Írsku. Takže prosím, ešte na sekundu zostaňte sedieť, lebo sa musíme dohodnúť na tomto bode. V poriadku? Týka sa to implementačného rozhodnutia rady ohľadom spustenia automatizovanej výmeny údajov v súvislosti s údajoch o registrácii vozidiel v Írsku. Toto, týmto implementačným rozhodnutím sa rada rozhodla, že sa umožní výmena údajov medzi členskými štátmi v tejto súvislosti, predovšetkým preto, aby sa bojovalo proti terorizmu a iným formám závažnej trestnej činnosti. Vychádzame tu z prímského rozhodnutia. Áno, uvedomte si, hovoríme tu o príme. A Taktiež tu máme list, ktorý bol adresovaný zo strany Rady parlamentu z 8. Pardon, z apríla 2019, aby sme čo najskôr vypracovali stanovisko na neskôr do vypršania troch mesiacov. Ale keďže my sme mali voľby, tak táto lehota musela byť predlžená až do 20. septembra 2019. Koordinátori sa v júli dohodli, že sa budú zaoberať týmto rozhodnutím rady e, v rámci e, zjednodušeného postupu nášho rokovacieho poriadku, a to preto, že je to urgentné, lebo musíme vypracovať toto stanovisko, o ktoré Rada parlament požiadala. Ja som mal na starosti spísanie túto správu a navrhujem schváliť stanovisko rady bez zmien, pretože cieľom je bojovať proti terorizmu a organizovanému zločinu. Máme tam teraz jednodušený postup, nikto nenamieta, môžeme súhlasiť. Yes. Áno. Takže my s týmto nesúhlasíme. Vy ste proti. Áno. My sme proti tomu z toho dôvodu, že sa tam budú združovať a vymieňať e, osobné údaje absolútne neprimeraným spôsobom. Takže my sme proti. Jasné. Je nás tu ešte niekoľko. Vy hovoríte asi v mene GUE, nie ste väčšina. Takže pokiaľ nemáte, pokiaľ nikto ďalší už nenamieta, tak si myslím, že väčšinovať budeme ktorá podporí toto, pretože chápem, že vaša námietka je, by bola relevantná v procedurálnych e, termínoch, len pokiaľ by aspoň 10 členov výboru ju podporilo. A myslím si, že to asi tak nie je. Chápete to? Áno, ďakujem predseda, my sme tu noví a cením si vaše vysvetlenie. Ďakujem, dobre. Takže tým pádom je Návrh správy schválený. Ešte pán Sasar Lechos, chcete hovoriť? Nie. Takže správa je tým pádom schválená. Ďakujem vám za to, pretože tým pádom to stihneme na čas, aby sme splnili žiadosť rady. No a pokiaľ vám to nevadí, tak už potrebujem len minútu vášho času, lebo mi povedali, že by malo byť relevantné prečítať poznamenie o spravodajcoch, ktorí boli nominovaní po rozhodnutí koordinátorov. Prečítam ten zoznam rýchlo, ale je treba to prečítať. Neurobil som to predtým, než prišli fínske ministerky, lebo som chcel to celé zrýchliť a ušetriť čas, aby sme mali dobrú prezentáciu a teraz len minútu. Hey, as chair, ja ako predseda som bol nominovaný za e, spravodajcu ohľadom e, implementačného rozhodnutia o Eurojuste, ohľadom spolupráce so Srbskom. Taktiež um, tu máme text ohľadom vyhľadávania na mori. Potom kolega Paolo Rangel, e, v, systém VIS o vízach, kolega Papatrik Žaky, ehm, spravodajca ohľadom šírenia turistického obsahu online Tania Fajon, spravodajkyňa ohľadom e, opätovného e, zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach, Jan Kristof Bažin, ktorý bude spravodajcom ohľadom štatistík o migrácii a medzinárodnej ochrane, opäť Tania Fajon, tretie krajiny, ktorí štátni príslušníci e, nepodliehajú vízovej povinnosti, príslušníci Kosova, Even Iser, potom je spravodajcom pre verejný prístup k dokumentom v rámci Európskej inštitúcii Claire Daly, bude spravodajkyňou k systému Perikles. Miriam Dali bude spravodajkyňou pre Azylový migračný fond 2021-2027. Tania Fajon spravodajkyňou pre integrovaný eh, pre fond eh, integrovaného rodenia z hraníc. Monika Holmajer, spravodajkyňa ohľadom Fondu pre vnútornú bezpečnosť, Katarína Varlaj, bude spravodajkyňou pre program e, Spravodlivosť. E, Fanie Keller bude spravodajkyňou pre Dublinské nariadenie. Claude Moraes bude spravodajcom pre agentúru Európskej únie pre azyl EASO. Laura Ferrara bude spravodajkyňou pre spoločný postup e, v súvislosti s medzinárodnou ochranou v únii. Sophie Intfeld, spravodajkyňa pre štandardy príjmania žiadateľov medzinárodnú ochranu. Tania Fajon, štandardy pre e, uznávanie štátnych príslušníkov tretie krajín alebo krajín bez štátne, príslušníkov, pardon, sú bez príslušnosti, Birgit Cipel, spravodajkyňa ohľadom nariadenia o elektronickom súkromí, opäť Birgit Cipel, spravodajkyňa ohľadom harmonizovaných pravidiel v súvislosti s elektronickými dôkazmi v trestnoprávnych konaniach, Opäť Birgit Cipel, elektronické dôkazy e, v trestnoprávnych veciach. Claude Moraes, modrá karta, Roberta Metzola, dohoda medzi EÚ a Liechtensteinskom. Boj proti cezhraničnému zločinu a terorizmu, Roberta Metzola opäť. Dohoda medzi EÚ a Švedskou konfederáciou za rovnakým účelom, Sophie Infeld, spravodajkyňa ohľadom dohody medzi Kanadou a EÚ o PNR, Roberta Mecola opäť, spravodajkyňa pre dohodu s Islandskou republikou o účasti v rámci EASO. Silvia Spurek, spravodajkyňa ohľadom prístupu EÚ k eh, dohovoru Rady Európy ohľadom mm, boja proti násiliu na ženách a domácom násiliu. Pauro Rangel, dohoda medzi EÚ a Brazíliou o krátkodobých vízach, opäť kolega Rangel, dohoda medzi EÚ a Brazíliou o výnimkách z, dlhodob- z krátkodobých víz. Bettina Voláv, spravdajkyňa k dohode medzi EÚ a Srbskom o krokoch, ktoré budú vykonávať zo strany Frontexu, aby som to skrátil. Opäť kolegyňa Martina Dvolav, rozhodnutie rady ohľadom dohody medzi EÚ a Černou horou, Betina Volav, opäť dohoda medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou, Tineke Strik, spravodajkyňa, ohľadom spoločných štandardov postupoch e, ilegálne pobývajúcich e, príslušníkov tretich krajín, Romeo Franz, dohoda medzi Jugoslavskou republikou Macedónsko ohľadom krokov vykonávaných Frontexom, kolegyňa Gwendolyn Delbo Scorfield, právny štát v Maďarsku a na záver Claire Daly, spravdajkyňa o nariadení, ktoré rozširuje uplatňovanie nariadenia, ktoré vytvára eh, školiace programy eh, v rámci boja proti falšovaniu produktov eh, Perikles. Takže toto boli spravodajcovia, ktorí boli vymenované, ďaku, vymenovaní. Ďakujem. A ešte chcem ohlásiť, že začíname znovu pracovať v, na spoločnom stretnutí s výborom KONT 12.30 v tejto miestnosti. O hodinu neskôr, alebo nie, nie, je to iná miestnosť. Prepačte. Takže spoločné stretnutie s kontom bude v ASP 1G3, ale potom 15.30 na 3 hodiny sa opäť stretneme ako výbor Libe tu PHS 1A002. To je tu budove, ale o dve poschodia nižšie. Ďakujem, vidíme sa neskôr.